Teraz sa budeme venovať ďalšiemu bodu na programe schôdze situácii ohľadom ľudských práv v Kolumbii. Pokiaľ ide o túto tému, my sa vraciame k dobrým zvyklostiam ohľadom diskusí o ľudských právach, ktoré sme delili ešte z predsedajúceho mandátu. Našou prvou diskusiou eh, tohto druhu počas tohto mandátu bude rozpráva o situácii odborov v Kolumbii. Dovolte mi, aby som srdečne privítala nielen rečníkov, ale aj členov iných príslušných výborov, konkrétne výboru pre medzinárodný obchod, zahraničné veci, ako aj v rámci výboru pre zahraničné veci pod výbor pre ľudské práva. Chcem eh, tu privítať pána Salafranku, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu, parlamentného zhromaždenia eh, Eurolat. Chcela by som okrem iného tu obzvlášť privítať štátneho tajomníka ministerstve práce pána Ricardo Andres Echeverry López, ktorý zastupuje kolumbijskú vládu po boku svojej excelencie e, pána veľvyslanca Kolumbie. Európska únia má ekonomické a politické úzke vzťahy s Kolumbiou a teda je prirodzené, že Európsky parlament zblízka sleduje situáciu ohľadom ľudských práv v tejto krajine. My sme nedávno obdržali informácie, ktoré mm, sú e, hovoria o situácii nárastu útokov proti odborovým predakom, ako aj vo všeobecnosti nepriateľského ovzdušia. Pracujúci, ktorí obraňujú ich práva informácie, ktoré sme obdržali, sú niekedy síce protiriečivé a dúfam, že táto diskusia nám umožní ich eh, vyjasniť. Výbor pre medzinárodný obchod zamýšľa realizovať výmenu názorov ohľadom Kolumbii eh, tento, túto stredu eh, táto výmena názorov bude zameraná na povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému všeobecných preferencií SPG+. Ako veľmi dobre viete, máme tu tiež veľmi živú diskusiu ohľadom rokovaní, ktorú vedie Európska únia ohľadom dohody o voľnej výmene s Kolumbiou vzhľadom na eh, rozsah pôsobnosti nášho výboru. Diskusia sa dnes tiež zameria na rozvíjanie prepojenia medzi ľudskými právami, ako aj rozvojom. Kolumbia je príjemcom fondov z nástroja mm, pre rozvojovú spoluprácu a obdrží 160 miliónov eur pre počas obdobia 2007-2013 na základe strategického dokumentu eh, na každú krajinu. Je teda eh, našou zodpovednosťou, aby sme sa zbližšia e, pozreli na spôsob, ako táto pomoc e, je rozdistribovaná a na dialog, ktorý ju doprevádza, ako sú využité potom tieto, táto pomoc na ľudské práva. Teda odzazdávam slovo pánovi Mičelovi, ktorá, kto, ktorý uvedie túto tému. E, predtým, než si vypočujeme ďalších rečníkov, pán Mičel, máte 3 minúty. Um, Vážená pani predsednička, je to prvé vypočutie vo výbore pre rozvoj. Budem hovoriť o situácii odborových predákov z hľadiska ľudských práv a aktivistov pre ľudské práva v Kolumbii. Povedali ste, že 160 miliónov mieni Európska únia vynaložiť medzi rokmi 2007 až 2013. 23 miliónov z 32 miliónov z toho súvisí s právnym štátom a ľudskými právami. Pán Vanegas, ktorý zodpovedá za ľudské práva a ktorý pracuje v najväčšej, o, o, najväčších odborovej konfederácii v Kolumbii, je tu pán Dombia, ktorý je z oddelenia pre, medzi, pre štandardy, pracovnoprávne vzťahy Medzinárodnej organizácie práce a takisto je tu s nami Andres López, aj veľvyslanec z Kolumbie, z Kolumbie. Čiže máme tu viacero exper- expertov z rôznych odvetví. Všetci vieme, že Kolumbia čelí viacerým humanitárnym problémom. Sú tu nútené zmiznutia, vraždy, premiestnenia, násilné presťahovania ľudí a porušovanie ľudských práv. Je to interný konflikt v krajine a v kontexte tejto široko roz, tohto široko rozšíreného násilia sú cieľmi najmä odbory, kde takisto vraždy odborových predákov sa stali e, naj, početne najvyššími v porovnaní s inými krajinami. Je to úplne neakceptovateľná situácia. Kolumbijská vláda tvrdí, že sa napreduje v tejto veci, že je situácia lepšia, ale je nepriateľné, aby ľudia boli ponechaní v takejto situácii. Sú to zraniteľní ľudia. Ne, je nepriateľné, aby niekto bol vystavený vraždám. Sú mnohé ženy, céry, synovia odborových predákov, ktorí boli zavraždení. A myslím si, že by sme mali využiť dnešnú príležitosť, aby sme sa dozvedeli o tom, čo sa deje v Kolumbii, aj to dobré, aj to zlé. A mali by sme sa vážne zaoberať situáciou s ľudskými právami a zmenami v situácii. Zároveň by sme mali stále vyvíjať tlak na to, aby sa vraždy ľudí len preto, že sú odborovými predákmi, že sú aktivistami v oblasti ľudských práv, zastavili a dali, dali sme najavo, že to je pre nás nepriateľné, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem. Dávam slovo pánu Vanegasovi z Organizácie práce v Kolumbii, KAT. Nech sa páči. Máte slovo. Prosím, dodržte stanovený časový rámec. Máte 10 minút. Buenas tardes. Dobré popoludne. Chcem vám poďakovať za e, pozvanie výboru pre e, rozvoj v mene našej e, odborovej organizácie, na, pokiaľ ide o vypočutie na tému od ochrany ľudských práv. Chcem, aby ste zohľadnili aj v politickú diskusiu ohľadom schválenia alebo neschválenia dohody o obchodnom partnerstve medzi EÚ a Kolumbiou. Tak je veľmi dôležitá táto situácia a boli veľmi rozhodnuté časti tejto diskusie na to, aby sa buď zrušila alebo neschválila dohoda o e, voľnom obchode e, medzi Kolumbiou, Kanadou, e, USA a ďalšími severskými krajinami. V tomto správe sme vyjadrili naše obavy kvôli vážnej situácii, pokiaľ ide o ľudské práva a systematickom porušovaní odborovarských práv, tak ako to bolo skonštatované pri viacerých príležitostiach, tak Medzinárodná organizácia pre prácu, ako aj Spojené národy. Na poslednom zasadnutí Kolumbia bola začlenená na e, zoznam 25 e, krajín, kde sa najviac porušujú ľudské práva na svete. Kolumbia má veľmi smutný rekord, 70 oborských e, predstaviteľov zavraždených na svete za tri, posledných, tri posledné roky boli bolo zavraždených 2300 odborárských eh, pred, eh, predákov. V roku 2008 bolo 49 a v roku 2007 39. Všetky tieto prípady eh, boli beztrestné, neboli potrestané napriek tlaku vlády, aby sa vyriešila táto situácia a aby bola potres, boli potrestaní pachatelia. Avšak systematické porušovanie ľudských práv, nárokov na slobodu, ako aj aj fyzické ohradovanie odborárských e, predakov e, e, spôsobili to, že 271 prípadov v roku 2009 bolo takých, kde boli ohrozované na živote odborské, odborárskí predáci, boli presídlení alebo pre, pre boli im zmenená funkcia jednotlivým odborárom. Eh, je to vlastne dokopy eh, vyše 10 tisíc eh, odborských predakov, ktorí boli ohrození, čo znamená, že skoro každý deň je ohrozované, sú ohrozované ľudské práva odborárských predakov. Počas dvoch vlád, ako aj pána úrybeho, boli zavraždení 15 tisíc odborárskych predakov a za posledných 7 rokov bolo 37,5 eh, nárastu eh, práve týchto ohrození eh, života. V medzinárodných fórach sme my Spomenuli, že to je zodpovednosť štátu, ktoré buď kvôli svojej nečinnosti alebo cieľenie necháva ohrozovať práva kolumbijských občanov. Zodpovednosť neustále e, vlastne e, má na svojich pleciach e, kolumbijská vláda a v mnohých príležitostiach sú, sú porušované ľudské práva, tak ako to bolo v prípade napríklad jaditeľa Guerrero, ktorý sa snažil vyšetrovať a z vypracovať zoznam odborských predakov, ktorí boli zavraždení zo strany gerily. V Arauke boli ďalší odborári zavraždení zo strany paramilitných eh, eh, vojenských jednotiek. Eh, niektorí boli Niektorí sú vyšetrovaní a niektorí skončili vo väzení, avšak najväčší škandál, alebo posledný škandál, ktorý sme zažili v januári, kde vojaci, ktorí boli vyšetrovaní za 1700 zavraždení mladých odborárov, ktorí boli súčasťou e, štatistiky e, mŕtvych, e, keď boli vlastne unesení v jednotlivých predmestských štvrťach a potom boli zavraždení práve kvôli nečinnosti súdneho systému v Kolumbii, čo vlastne vytvára situáciu beztrestnosti v Kolumbii. Tieto čísla dokazujú krízu ľudských práv v oblasti eh, od borárských predakov, ktorá je tak rozšírená, že vlastne toto eh, násilie je tak eh, rozšírené, že ani vláda nemôže ničomu zabraniť, prípadne sa snaží nevyjasňovať túto situáciu, takže neustále je táto situácia E, utajovaná a e, preto táto situácia e, kvôli tejto situácii naša organizácia, ako je Organizácia ľudských práv, ako odborové zväzy a viac ako 400 um, rôznych občanských združení s podporou európskych odborov vrátane CE SI e, sme sa vyjadrili za to, aby sme nepodpísali dohodu o voľnej výmene medzi EÚ a Kolumbiou. Chceme vyjadriť naše obavy e, e, kvôli tejto protirečivej situácii a aby Európska únia ktorú uznávame za to, že rešpektuje medzinárodné štandardy v oblasti ľudských práv aby e, teraz sa venovala takejto delikátnej téme, takejto situácii, ktorá e, vládne v Kolumbii, pretože naďalej sú tu odborári vraždení. Toto je e, jav, ktorý bol naozaj potvrdený aj v ďalšími krajinami, ako napríklad počas diskusí z USA alebo dokonca v prípade kongresu v Kanade, ako aj počas diskusie so severskými krajinami. Táto téma zostáva ústrednou témou preto, aby sa nepokračovalo a aby sa zmrazili e, podpisy e, dohod o voľnej výmene s Kolumbiou e, takáto téma, ktorá je tak spochybňovaná v oblasti porušovania ľudských práv, by mala byť e, naozaj ústrednou týmou e, a takisto aj na rokovaní Spojených národov a všetky tie závisky, ktoré boli e, prijaté tak aj zo strany OSN alebo Medzinárodnej organizácie práce, by mali byť pretajavené do dodržiavania ľudských práv. A preto my žiadame, aby táto téma bola zohľadnená aj počas politických diskusí, ktoré sú e, súčasťou rokovaní o e, dohode o obchodnej výmene EU Kolumbia a takisto, aby tam boli zástupcovia od medzinárodných odborárských zväzov, aby sme mohli mať príležitosť na CESI mať zástupcov z e, všetkých odborových zväzov. Moja kolegyňa Manuela Chávez ktorá e, vyjadrala našu, nám podporu, ako aj záväzok bojovať spoločne s nami e, a na pomoc nám situácii, ktorej e, čelíme my v Kolumbii. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovo pani Dumbia Henry z Medzinárodnej organizácie práce. A pani kolegyňa, vy máte takisto 10 minút. Ďakujem pekne za to, že Medzinárodnej organizácii práce dávate príležitosť eh, zúčastniť sa dnes tohto podujatia. Predtým, ako začnem svoj prejav, rada by som eh, veľmi jasne rozlíšila medzi eh, kanceláriou ILO a samotnou organizáciou Medzinárodnej organizáciou práce. Ja budem hovoriť v mene kancelárie Medzinárodnej organizácie práce. Sme sekretariátom tejto organizácie a preto Nemám žiadne osobné stanovisko, iba budem hovoriť, aké je stanovisko našej organizácie k tejto veci. E, Kolumbia ratifikovala aj dohovor o slobode vyjadrovania sa, aj právo na e, kolektívne vyjednávanie toto sú dva dohovory, ktoré boli e, ratifikované. Dohľadné orgány ILO, najmä výbor odborníkov o aplikácii dohovorov a pre slobodu zhromažďovania sa e, sa vyjadrovali už mnoho rokov, od konca 80. rokov k uplatňovaniu týchto dohovorov. Najmä tieto dohľadné orgány preverujú uh, údajné násilné činy namierené proti odborárským pracovníkom. E, údajne došlo k zabitiu viac ako tisíce ľudí a tiež situácia beztrestnosti, ktoré robí obavy. E, kolumbijská vláda tvrdí, že v nelahkej situácii násilia v Kolumbii, ktoré sa, násil, ktorého sa dopúšťajú najmä e, vojenské skupiny, rôzne gerilové skupiny a um, drogová mafia, nie je ľahké e, nezapojiť do tohto vývoja aj odbory. Uskutočnili sa niekoľko priamých misií v Kolumbii v 90. rokoch, ale nedosiahol sa žiaden pokrok počas týchto misií. V roku 1998 eh, sa preložila sťažnosť o nedodržaní dohovoru číslo 87 na Medzinárodnej konferencii práce. Predlžili ju 25 delegáti proti Kolumbii v súlade článkom 26 ústavy ILO Výbor pre slobodu zhromažďovania a riadiaci orgán ILO sa rozhodli, že nebudú okamžite zriadovať výbor pre preskúmanie, ale navrhli, aby sa, sa uskutočnila návšteva tejto krajiny v roku 2000. V následnosti na túto misiu Kolumbijská vláda zdôraznila a prijala potrebné kroky, aby ratifikovala um, dohovor pre pracovné vzťahy tis, číslo 151 a tiež dohovorov o kolektívnom vyjednávaní číslo 154. Okrem toho e, tiež pozmenila mnoho legislatívnych textov a zasadila sa za ochranu odborových predákov a členov odborov. V tom čase sa kolumbijská vláda rozhodla zriadiť e, mimoriadný výbor pre otázky slob- porušenia slobody zhromažďovania sa. Niekoľko rokov po tejto ceste, po vyhodnotení e, uskutočnených opatrení e, a vyhodnotení niektorých prípadov násilia proti členom odborov, toto riadia, tento riadiaci orgán ILO sa rozhodol, že sa nevytvorí výbor pre preskúmanie tejto otázky. Medzi rokmi 2000 a 2007 sa, mimoriadný spolomočník z tejto organizácie ILO zúčastnil cesty do Kolumbie. Bolo spustených niekoľko projektov technické spolupráce a v roku 2006 e, bola podpísaná dohoda o tripartitnej spolupráci medzi sociálnymi partnermi a e, zástupcami Kolumbie práve v Ženeve v roku 2009 na zasadnutí eh, konferencie ILO eh, sa preskúmalo dodržiavanie eh, štandardov v súlade s článkom dohovoru číslo 87. Kolumbijská vláda a sociálni partnery sa zaviazali posilniť sociálny dialog v Kolumbii. Po konferencii z roku 2009 a po rokovaniach Kolumbijská vláda, prosím sa svojho veľvyslanca v Ženeve, ma pozvala, aby som navštívila Kolumbiu, aby som sa oboznámila s pokrokom v oblasti implementácie záverov komisie pre uplatňovanie noriem, pokiaľ ide o dohovor číslo 87 a tiež o rozvoji tripartitnej dohody, eh, čo sa týka slobody, zhromažďovania sa a demokracie. V rámci mandátu tejto misie a v súlade so závermi um, konferencie o uplatňovaní noriem uh, bolo oboznámiť sa s troma bodmi. Poprvé, opatrenia, ktoré boli prijaté na boj proti násiliu na členoch odborových hnutí a bojovať proti bezpretnosti. Po druhé, legislatívne aspekty, ktoré neboli predmetom vyjadrenia výboru odborníkov. A po tretie, fungovanie eh, mimoriadného výboru pre Um, riešenie sťažnosti na pôde ILO. Na tejto ceste som získala informácie od všetkých zúčastnených strán vo všetkých spomenutých e, otázkach. A pokiaľ ide o opatrenia, ktoré boli prijaté na boj proti násiliu, ktoré sa týka odborových hnutí a bezpretnosti. Do, dozvedela som sa mnoho otázok, ktoré súvisia s legislatívnymi a ďalšími opatreniami, ktoré boli zavedené na tento účel. Všetky zúčastnené strany eh, sa odvolávali na štatistiky eh, v otázkach násilia a najmä proti členom odborových hnutí a najmä pokiaľ ide o odsúdenie eh, tých, ktorí boli zodpovední za takéto násilné činy. Ochrana odborových predákov a členov odborových hnutí bola tiež predmetom diskusii na týchto schôdzach prípad 1787 pred výborom pre slobodu zhromažďovania sa bol tiež predmetom rokovaní na tomto stretnutí. Za dodržania legislatívnych otázok výbor odborníkov sa vyjadril a ja som zohľadnila najmä právne závery, ktoré pokrývali mnoho otázok, ktoré boli otvorené a tiež vplyv takýchto právnych rozhodnutí na ďalší vývoj. Pokiaľ ide o fungovanie tripartitného výboru v rámci ILO, dozvedela som sa, ako tento orgán funguje. Všetky zúčastnené strany zdôrazňovali potrebu zlepšiť fungovanie tohto orgánu. Na konci svojej cesty som navrhla, aby sa zavedli konkrétne opatrenia eh, v v súvislosti s všetkými otázkami, ktoré preverili dohľadné orgány ILO. E, v samotnom závere svojej služobnej cesty vláda vo svojom oznámení, ktoré mi osobne doručila cez ministra pre sociálnu ochranu, e, vláda sa zaviazala k prijatiu niekoľkých opatrení, ktoré súviseli priamo s otázkami, ktoré predniesol výbor odborníkov e, a tiež výbor pre slobodu zhromažďovania sa. Odporúčania, ktoré, ktorým sa zaviazala vláda, budú predmetom oznámenia. Týkali sa predovšetkým eh, násilných činov, bestretnosti, eh, ďalej ochrany odborových predákov a členov odborových hnutí, ďalej fungovania tejto inštitúcie, teda CETCOIT a ďalších prípadov, ktorým sa venuje výbor pre slobodu zhromažďovania sa ďalej. A pokiaľ ide o zvyšné legislatívne otázky, ktorým sa venoval výbor odborníkov, no a napokon tiež sú súvislosti s technickou pomocou zo strany ILO. Nechcela som sa vyjadrovať k týmto bodom podrobnejšie, pretože e, máme obmedzený čas. Výbor odborníkov uplatňovanie dohovorov a odporúčaní vo svojich záveroch z roku 2009 ja predtým, ako som sem prišla, som e, vám poskytla tento dokument, e, a to však výnimočne, pretože nezverejňujeme z pravidla tieto správy. E, Výbor poznamenal na schôdzi v decembri 2009, že je spokojný s plnením záväzkov, ku ktorým sa zaviazala kolumbijská vláda a žiadala, aby vláda naznačila vo svojej ďalšej správe ďalší vývoj v súvislosti s týmito záväzkami. Poznámky výboru odborníkov jasne dokazujú, že niekoľko obmedzení v oblasti práva organizovať, práva štrajkovať a práva na kolektívne vyjednávanie vo verejnom sektore bolo zrušených v novej legislatíve, alebo ich zrušil ústavný súd vo svojich rozhodnutiach. To znamená pre výbor odborníkov, že tie najdôležitejšie legislatívne otázky, ktoré neboli doriešené, už sú vyriešené v tejto chvíli. E, Výbor pre slobodu zhromažďovania sa preverí prípad číslo 1787, ktorý sa týka obvinení z násilia od 90. rokov a preverí na svojej marcovej schôdzi tohto roka tento konkrétny prípad a bude tiež mať informácie o opatreniach a záväzkoch e, kolumbijskej vlády v súvislosti s násilím na členov odborových hnutí a bezpredností. V tomto smere je potrebné poznamenať, že po dlhých rokoch e, bez nejakých konkrétnych výsledkov e, po odsúdení páchateľov tohto násilia na členov odborových hnutí vláda informovala ILO o 218 rozhodnutiach a súdoch a zavraždeniach členov odborových hnutí za posledné roky. Okrem toho je potrebné poznamenať, že informácie, ktoré som získala na svojej ceste v oktobri 2009, sme poukázali na zníženie počtu zavraždení členov odboru vyhnutí 205, e, zavraždení v roku 2001, ďalej v roku 2002 ich bolo 196, e, v roku 2008 ich bolo 38 a v roku 2009 ich bolo iba 23. A tiež záväzky, ku ktorým sa zaviazala kolumbijská vláda, ktoré obsahujú tiež e, finančné zdroje na ochranu členov odborových hnutí a tiež na odstránenie bezstretnosti, a to tým, že sa vyčlenia dostatočné finančné zdroje na účely generálneho prokurátora a pre súdnictvo v tejto krajine. Na záver, dovolte mi povedať, pani predsednička, že je veľmi dôležité, aby Európska únia a jej technická pomoc sa zaoberala nedostatkami v týchto oblastiach, ktoré zistil výbor odborníkov. Tieto súvisia predovšetkým s problémami vo vonkajšej pomoci, v politike obchodovania a politickom dialógu. Aj keď je spolupráca medzi Medzinárodnou organizáciou práce a Európskou úniou sa posíla za posledné roky, je málo prípadov, v ktorých komisia predložila konkrétne programy a podporila konkrétne programy a venovala sa nedostatkom implementácií takýchto programov eh, v nadvednosti na program Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Odovzdávam slovo ministrovi práce z Kolumbie, pán Ricardo Andrés Echeverry López. Bude mať slovo a veľvyslancovi Kolumbie. Nech sa páči, máte 10 minút spoločne. Pani predsedníčka, dámy a páni, poslanci, chcem veľmi pekne poďakovať eh, ten priestor, ktorý ste mi poskytli, aby som mohol vystúpiť na tomto fóre, aby som vyjasnil niektoré znepokojenia, ktoré boli spomenuté zo strany poslancov, ako aj zo strany niektorých členov eh, odborových svezov. Najprv vláda musí pripustiť, že ľutuje do hĺbky zločiny, ktoré boli spáchané ako aj obete na pracujúcich Kolumbie. Z hĺbky ľutuje, ale tiež vyzýva, aby tieto čísla, ktoré tu boli spomenuté, boli spomenuté v národnom kontexte v roku 2001 v Kolumbii bolo zavraždených 27 841 obyvateľov, čo je obrovská e, suma alebo obrovské číslo, ktoré nás veľmi e, bolí. V roku 2009 bolo zavraždených 15 817 obyvateľov, čo je tiež vysoké číslo, avšak vyzerá e, alebo do, do, dokazuje to znižovanie kriminality, pokiaľ ide o kolumbijské obyvateľstvo v roku 2001 bolo zavraždených 205 členov odborov v Kolumbii, čo je naozaj hrozné číslo, ktoré nás boli a ktoré naozaj nás trápi aj v medzinárodnom kontexte. A v roku 2009 bolo zavraždených na základe oficiálnych údajov 28 e, odborážských predakov. Na základe e, odborových zväzov 40 odborárskych zväzov a v obidvoch prípadoch e, sú to údaje, ktoré boli predložené zo strany vlády. alebo e, Národnom odborového zväzu. Je to naozaj 86-percentný e, pokles alebo 78 percentný na základe odborárskeho zväzu. Takže negovať to, že je tu nárast e, vražd proti e, členom odborárských zväzov, myslím, že nemá vôbec opodstatnený základ. Tieto čísla, či zo strany Národného odborského zväzu alebo zo strany oficiálnych údajov, oficiálnych orgánov, naozaj nám naznačujú, že sme e, naozaj svedkami význačného poklesu, buď 88 alebo 86 takže je tu naozaj protirečenie medzi Národným odborárským zväzom ako dosiahnuť e, zníženie, pretože v niektorých rokoch e, teda je toto číslo nižšie, niekedy vyššie. Až do roku 2001 oficiálne údaje hovorili 205 vražd a odborársky zväz hovoril o 197 vražd. V roku 2003 oficiálne údaje hovorili o 101 o vraždách a odborovský zväz hovoril o 94 vraždách v 2007, oficiálne údaje hovorili o 27 vraždách a odborovský zväz hovoril o 39, čiže je to naozaj v protiročení. Samozrejme, že vždy ide o to, že táto vražda je spojená s odborárskou aktivitou, čiže ide o osobu, ktorá je členom e, odborárskeho zväzu a naozaj je aktívna v rámci tohto zväzu. Avšak e, odborársky zväz medzi svoje e, údaje tiež uviedol iné osoby, napríklad tých 12, kde je rozdiel v roku 2009, sú lídry polnohospodárskeho sektoru, ktorí boli súčasťou teda týchto údajov zo strany odborárskeho zväzu. Takže na základe dohody s troma odborárskymi zväzov sme sa rozhodli, že, budeme, že prepracujeme kritéria, aby boli jednotné, aby teda tieto uh, ukazovatele boli jednotné Avšak zatiaľ sa nám nepodarilo dospieť e, tuto, e, k tejto dohode. My sme samozrejme k dispozícii, aby sme sa na tom dohodli. Samozrejme, že vyzývame aj ďalších e, obrancov ľudských práv, tak z poľnohospodárskeho sektora alebo z iných sektorov. Avšak na toto potrebujeme spoluprácu z vašej strany, ako aj zo strany odborárskych zväzov, aby sme revidovali všetky tieto ukazovatele, ktoré sú referenciou. Avšak pokiaľ ide o tieto percentálne údaje, E, najväčší problém je to, že neexistuje štátna politika proti e, zločinom páchaným na e, členov odborov. To je vlastne dopad, ktoré je plodom ozbrojeného konfliktu teroristickej činnosti Farkov, ako aj paramilitných jednotiek. Kolumbia je rozdelená rôznymi teroristickými skupinami, ktorí vraždia a ktorí zastrašujú obyvateľstvo. Máme tu 10 rizikových skupín, medzi nimi je aj odborárskych, e, sú aj členovia odborárskych zväzov, ale sú tam aj novinári, e, vedúci činitelia. Pred mesiacom jeden gubernátor komisie bol e, obesený s farkami. Sú tam rôzni členovia mestských zastupiteľstiev, ako aj členovia v poslaneckej snemovne Avšak eh, skupina, ktorá má najväčšiu ochranu zo strany štátu, sú to práve predstavitelia odborárov. Existuje jednota v eh, súdnictve, jednotka v súdnictve, ktorá je venovaná vyšetrovaniu zločinov proti eh, odborárským zločinom opáchaným na odborárských lídrov. A pokiaľ ide o bestresnosť, chceme vás informovať o tom, že až do roku 2001 bola, e, vynes, bol vynesený len jeden rozsudok proti takýmto e, zločinom. V súčasnosti je to 79 počas Uribeho to bolo 231 rozsudkov. Čiže to je veľký nárast, čiže prechádzame od jedného rozsudku 2001 až 231 počas e, vlády Uribeho. Avšak nielen odborárske zväzy majú, teda pre odborovské zväzy máme takéto špeciálne útvary v rámci súdnictva, ale takisto máme aj špeciálnych súdcov, e, ktorí sa venujú tejto oblasti, aby vyšetrovali a odsudzovali páchateľov týchto vražd, ale, alebo aby vyšetrovali e, tieto e, vraždy odborovských zväzov. Žiadna iná riziková skupina, ktorých je 10 v Kolumbii, nemá takéto dve štruktúry E, súdaho vyšetrovania. Vyše 6 miliónov dolárov do roku 2001 bolo venované na ochranu e, odborárskych e, predstaviteľov a toto číslo narastlo až na 13 miliónov v roku 2009 a vláda chce zabezpečiť v Kolumbii plné dodržiavanie v odborárskej aktivity a takisto sme investovali 6 miliónov do roku 2001 na ochranu predstaviteľov odborov a toto číslo, ako som už povedal, narastlo na 13 miliónov dolarov v roku 2009 a to je naozaj význačný narast, pokiaľ ide o takúto chudobnú krajinu. 40 miliónov dolarov za rok je venovaných na e, ochranu rizikových skupín a z toho 13 miliónov je na ochranu e, odborárskych e, predakov. Takže toto sú tie čísla ako aj naše výsledky. Ani jeden odborársky e, predák, ktorý je e, ochraňovaný, nebol zavraždený v Kolumbii. Žiaden odborársky e, predák, ktorý je ochraňovaný zo strany obyvateľstva, nebol na ňom proti nemu spáchaný žiaden útok ani žiadne násilie. Takže vzhľadom na to, aké veľké násilie je e, v Kolumbii. Myslím, že je to veľmi význačné, a preto chceme žiadať parlament, aby pochopil, že naozaj toto je veľmi špecifická situácia, ktorá je a chcem tiež spomenúť, že toto násilie nie je páchané len na odbarárských predakoch, ale na celom obyvateľstve Kolumbie. Chcem takisto pripustiť pani predsednička a spomenúť teda význačné pokroky, ktoré boli dosiahnuté v, legislatívnom, e, v legislatívnej oblasti. Nedávno Eh, bol odsúhlasený zákon 1309, podľa ktorého vražda alebo smrť eh, odborského predaku bude eh, potrestaná 20, 20 až 30 rokmi väzenia, čo je maximálny trest v rámci nášho súdneho systému. A akýkoľvek spôsob narušenia alebo ohrozenia slobodného združovania môže mať dopad v oblasti e, v podobe e, e, sankcie. Chceme pokročiť ešte ďalej. Chceme znížiť tento počet ohrozených alebo zavraždených odbor, členov odborov na nula, nulu. A preto sme sa rozhodli naštartovať politiku bezpečnosti a demokracie v našej krajine. No domnievam sa, pani predsedníčka, že informácie poskytované e, MOPom sú úplne jasné. E, naozaj boli dosiahnuté pokroky v Kolumbii, pokiaľ ide o ochranu členov odborov. Krajina je otvorená neustalým návštevám zástupcom Medzinárodnej organizácie práce, ako aj medzinárodných odborov, ako aj e, zástupcov parlamentov na svete, ako aj verejného a súkromného sektora, ktorý by chcel nás navštíviť a vypracovať správu. Takisto sme k dispozícii všetkým, eh, kto by chceli nás podporiť a žiadame o túto podporu, aby sme mohli naďalej pokračovať v boji, v práci proti takýmto hrozným činom. Preto chceme vyzvať eh, k dohode s vládou, ako aj s odborovými zväzami. A dovolte mi, pani predsednička, vás informovať o tom, ako v decembri 2007 bolo podpísaný medzi troma ústrediami e, práce a jednotlivými e, zástupcami spoločná deklarácia, spoločné vyhlásenie v 8 bodoch. V piatom bolo e, odmietnuté každá forma násilia, ktorá eh, akéhokoľvek druhu, pretože je nezákonná ako aj spoloč, toto, v rámci tohto spoločného vyhlásenia. Eh, tento rok tento spoločný dokument bol zamietnutý zo strany odborárskych eh, zväzov a napriek tomu, že sme predložili návrh na tripartitné rokovanie boja proti tomuto násoli, ktorý zažíva naša krajina. Chcem ešte raz e, potvrdiť, že to bol práve akut, ktorý e, KUT, teda e, kolumbijská odborová organizácia, ktorá odmietla túto dohodu. Takže chcem ešte raz poďakovať za priestor, ktorý mi bol poskytnutý a chcem vyzvať všetkých, aby nás podporovali v boji proti e, takejto pliage, ktorú zažíva Kolumbia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, <clears throat> Teraz prejdeme k otázkam poslancov a Slovo má pán Sala Frank. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, poprvé by som chcel e, vás, vám poďakovať za to, že sa môžem zúčastniť takéto dôležitého zasadnutia o oblasti porušovania ľudských práv v Kolumbie pretože je veľmi to dôležité e, k rôznym, v rôznych bodoch, pretože je to náš veľmi dôležitý partner Uzatvorili sme dohodu o obchodnom partnerstve, tu aplikuje e, všeobecných preferencií SPG+. A chcem takisto pripomenúť niektoré záležitosti. Ja sám som mal to privilegium, aby som bol súča- súčasťou pozorovateľskej misie v roku 2001 počas uh, zvolenia prezidenta pana Uribeho. Ako dvaja uh, sme boli zastupcovia Európarlamentu a takisto som sa mohol uh, s pánom Menedezom del Valle sa stretnúť s eh, predstaviteľmi vojenskej chuty, chunty eh, Farkov. Eh, takisto som bol jeden z signatárov uznesenia, ktorou Európsky parlament žiadal ministru, aby bol Lee Farkovia zapracovaný na zoznam teroristických organizácií. Ja musím zdôrazniť náš absolútny záväzok ochraňovanie ľudských práv na celom svete v Kolumbii, ako aj v eh, akejkoľvek inej krajine. Údaje, ktoré tu boli spomenuté, eh, naozaj dokazujú podstatný eh, pokrok v oblasti ochrany ľudských práv. Chcem pripomenúť, že summit vo Viedni nám dal mandát, aby sme predložili základné aby sme pokračovali v zásadných rokovaniach v Kolumbii e, vzhľadom na ťažkosti, e, ktorými čelíme, aby to bolo pretransponované do multipartitného e, dohody. Tak Európsky parlament prijal štyri uznesenia a žiadal, aby boli zapracované čo najviac tieto uznesenia do dohody, hlavne z dlhodobého hľadiska na následujúceho samitu v Madride. Myslím, že tie údaje, akákoľvek je už tá polemika, povedali sme, že je tu rozdiel medzi 28 alebo 30 27 eh, mŕtvými odborových eh, predakov. Eh, toto je naozaj veľmi znepokojivé rozdiel v týchto údajoch. Avšak myslím, že je dôležité, k čomu sa musíme dosiahnuť a takisto zástupca odborov to naozaj jasne predložil, že táto situácia, ktorú, ktorou v ktorej sa nachádza táto krajina, by nás malo viesť eh, k tomu, aby sme zatiaľ pozastavili eh, rokovanie o dohode o voľnom obchode. Hovoria jedni, ale ja som proti tomu, pretože by bolo nespravodlivé, aby eh, všetka tá snaha, ktorá bola realizovaná s Kolumbiou v oblasti boja proti ľudským právam v proti narušovaniu ľudských práv, ako aj e, všetci spravodajcovia, ktorí pracovali na oblasti ľudských práv v Kolumbii v septembri tohto roku, by naozaj bolo veľmi nespravodlivé, aby sme potrestali Kolumbiu kvôli situácii, ktorou je ona obeťou. Ako môžeme zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, vrátane e, práv e, členov odborov? Myslím, že to je tá otázka, ktorú by sme si mali preložiť, položiť. Pani predsednička, ako parlament môže napomôcť a pokiaľ ide ešte o stručný záver, mali, chcel by som dať otázku pánovi Baridasovi. Ja som pochopil, že uh, odborné zväzy majú 12 000, 12 miliónov eh, osôb a eh, chcem sa spýtať, aký sektor predstavujete vy, či štátny alebo súkromný, alebo obidva a či všetci zástupcovia odborových zväzov majú ten istý názor a či sú tej ist- toho istého postoja. Bolo by dobre, keby sme mali naozaj tu zástupcov aj súkromných odborových zväzov, aby sme mali globálny pohľad na vec. Euh, Žiaľ Bohu, čas letí. A teda musím obmedziť uh, váš rečnícky čas na dve minúty. Pre každého rečníka teraz odozdávam slovo pánovi Menendezovi del Valle. Eh, eh, Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja súhlasím absolútne so všetkým skoro e, tým, čo povedal pán Salafranka a e, v súlade s tými dvoma minútami chcem povedať len toľko, čo najstručnejšie. Nasledovné. Prvá údaj, ktorý by sme e, nemali strácať zo zretela, je to, že kolumbijská vláda alebo teda ten údaj, ktorý chcem spomenúť je, že situácia je naozaj vážna. Vzhľadom na porušovanie ľudských práv v Kolumbii naozaj tá situácia je vážna a delikatná. Ale bola delikatnejšia a vážnejšia ešte v minulosti, takže je tu určite naštartovaný pozitívny proces. Po druhé, kolumbijská vláda uznala tieto hrôzy, tieto situácie, viac hrôz v minulosti ako v prítomnosti, ale sú to naozaj veľké hrôzy. Náš výbor mal príležitosť, e, pán veľvyslanec Kolumbie to vie, že sme vyzvali kolumbijskú vládu, aby sa snažila zvratiť túto situáciu, pretože e, dôveryhodnosť Kolumbie je ohrozená touto situáciou. Už sme to pripomínali v minulosti. A toto je veľmi dôležité, aby nastolila svoju dôveryhodnosť. Môže to urobiť len tak, keď bude konať e, reálne proti týmto hrôzam, ktoré stále pretrvávajú. Predkladám tri ciele v súčasnosti a tým končím. Poprvé, myslím si, že je dôležité, aby Kolumbia čelila tým nedostatkom, ako všetci veľmi dobre viete. Máme 1900 mm, vyšetrovaní, zabezpečovaní kolumbijským kolumbijskými sudcami. Po druhé, musíte bojovať proti teroristickým organizáciám, pretože mnohé strany hovorili, že je e, to veľmi dôležité. A po tretie, je myslím, že veľmi dôležité z môjho hľadiska, aby kolumbijská vláda šírila národný plán činnosti e, za, e, pre ochranu ľudských práv. Ak toto všetko alebo niečo podobné bude realizované zo strany kolumbijskej vlády a budú vyslané pozitívne signály a podporované čoraz viac, väčším počtom predstaviteľov Kolumbie, ako náhle e, dohoda bude uzavretá s Kolumbiou, tak toto ju bude zavezovať k tomu, aby práve vykonala takéto e, činnosti. V rámci tejto dohody, pán Kašman, máte slovo, dve minúty. Ďakujem, pani prezidentka. Veľmi stručne nechcem sa stotožniť so všetkým, čo tu odznelo predtým, ale možno, že sú nejaké zlepšenia, ale obávam sa o tom, že možno sa zákon môže zmeniť, ale Nebudeme sa baviť o číslach ako 28 a 40, či sú to odboroví predáci alebo nie. Tak či tak sú to 40 mŕtvi ľudia, ktorých smrti bolo treba zabrániť. Som tej mienky a obraciam sa aj na kolegov z Labour Party z U Británie. Kým nebudeme mať ďalší dialog o politike, napríklad aj s pánom de Guchtom, ktorý je nominovaný za komisára, bez nejakej dy budú. Podľa, podľa mňa sa nezlepší nič v živote odborárov. Je mi ľúto, ale ja s týmto nesúhlasím. Dohoda existuje a odborári stále zomierajú. Vec, že sme ešte stále nepodpísali dohodu o voľnom obchode, je istý mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že budú na stole, na programe dňa ďalšie zmeny, ktoré napokon povedú k tomu, že bude menej úmrtí. Myslím si, že vláda a zákon má absolútnu prednosť. My v tomto parlamente musíme byť konzistentní pri aplikácii našich princípov, najmä keď sa to týka ľudských práv, inak by sme rozvrátili samotné základy, na ktorých stojíme, či už sú tieto princípy v EÚ alebo mimo EÚ. A napokon, pani prezidentka, prepáčte, prezidnička, veľmi stručne, vítam informáciu, že ani Spojené štáty, ani Kanada, ani Norsko neratifikovali túto dohodu. Zrazu tu nie je solidarita? Pretože krajiny, s ktorými obchodujeme, by sme mali pracovať tak, aby sme dosiahli väčšiu solidaritu a ďalšie výsledky. Ja si uvedomujem, že tento výrok mi nezíska veľa priateľov, ale pri obrane ľudských práv a základných ľudských Slobodne potrebujem priateľov, potrebujem, aby sa udiali zmeny. Ďakujem. Pani Geves, máte slovo na dve minúty. Áno, chcela by som najprv poďakovať pánovi e, Mičelovi, že by eh, zorganizoval toto vypočutie. Najprv by som chcela pripomínať niekoľko údajov, ktoré tu boli citované v roku 2009. Eh, Kolumbia obnovila svoj štatút systému pre všeobecných preferencií z SPG+, pretože podpísala 27 dohovorov v oblasti ľudských práv a životného prostredia. Ľudské práva, ako to vidíte, sú jasne porušované v Kolumbii vzhľadom na údaje, ktoré tu boli spomenuté. A ak si zapamätáme tieto číslo, že 70, 67% odborských zväzov je ohrozovaných v Kolumbii, myslím, že toto je naozaj politická genocída. Uh, pokiaľ ide údaje, tento posledný rok je samozrejme menej zabitých členov odborov, ale ešte sta- samozrejme, pretože už nie zostalo veľa na zavraždenie. Demok- americkí demokrati od roku 2006 zablokovali e, podpis obcho- o dohody o voľnom obchode a e, e, predložili podmienky, aby že je potrebné zabezpečiť bezpečnosť pre pracujúcich, ako je ochranu životného prostredia pre podpis takéto zmluvy. Štvrtý, štvrtá skutočnosť. Eh, pokiaľ ide o samotné porušovanie ľudských práv, napríklad v Sri Lanke štatút SPG Plus bol stiahnutý zo strany EÚ na Sri Lanke. A napriek tomuto všetkému, to je posledná skutočnosť, ktorú chcem pripomenúť, Európska únia, eh, ktorá eh, ani nemá technické rokovanie s e, Kolumbiou minulý týždeň v Líme, ktoré sú krajinami Vlastne Kolumbia je jednou z dvoch krajín, ktoré najmenej dodržiavajú ľudské práva. Za španielské predsedníctvo by malo predložiť e, dohody na podpísanie v 10 18. a 19. majú na samite v Madride, ale niektorí moji kolegovia už pripomenuli komisii, aby začalo vyšetrovanie ohľadom dodržiavania ľudských práv v Kolumbii, tak ako to e, vykonala na e, Sri Lanke a aby zrušila rokovania e, pre dosiahnutie obchody, dohody o obchodnej výmeny. Aká hamba pre Európsku úniu, ktorá má ambíciu byť jedným z najväčších obhajcov ľudských práv, keď nič nekoná v tejto oblasti, zatiaľ čo naši kolegovia z USA tak e, robia. Ďakujem pekne a teraz pán Howitt má slovo. Thank you very much. Veľmi pekne. Ďakujem. Čo sa týka koordinácie s podvýborom pre ľudské práva, chcem zagratulovať Gay Mitchellovi z tohto výboru za to, že prinies, predniesol týmto spôsobom tému ľudských práv v inej krajine. Chcem celkom jasne vyjadriť, že Podporujem kampaň Spravodlivosť pre Kolumbiu a už celé roky som za obhajcov ľudských práv v tejto krajine, nielen za ľudské práva odborov. Organizácie pre ľudské práva hovoria, že dve tretiny úmrtí, ktoré sa odhrali v Kolumbii, boli preto, že tu bolo spolupáchateľstvo štátnych štruktúr. Mám otázku, pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli a že ste nám povedali o situácii v odboroch. Som rád, že ste ochotní prešetrovať úmrtia odborárov, ale chcem sa spýtať, už predsa máme dialog medzi EÚ a Kolumbiou a čo sa týka podpisu dohody o voľnom obchode, to nám pomáha pritlačiť trošku na situáciu s ľudskými právami. Čo nás zastavilo, aby sme nepokračovali v takomto prístupe? Chcem upriamiť vašu pozornosť na konkrétne prípady, ktoré sa komisia snažila zrealizovať, aby preklenula rozpor medzi teóriou a praxou. Povedali ste, že sú opatrenia zo strany kolumbijskej vlády, ktoré majú zabraniť ďalším umrtiam a že si zodpovednosť štátu uvereň, uvedomujete. Myslíte si, že naozaj je štát aspoň z časti zodpovedný za vraždy, ktoré sa udiali? A Páči sa vám, keď hovoria organizácie ľudskoprávne, že dve tretiny týchto úmrtí majú sa dočinenia so štátnymi štruktúrami Kolumbie, so, so zložkami štátu. Chcel by som sa spýtať, tak ako sme sa dozvedeli zo ILO správy, že ste nefinancovali projekty dostatočne, aby sa spolupráca rozbehla. Čo to hovorí o vašej vôli a vašom odhodlaní čo si z toho máme vyvodiť pre budúcu dohodu o voľnom obchode? A maj, môj kolega Kašmen tiež povedal, prečo sa snažíte o dohodu o voľnom obchode z EÚ, keď Amerika, Kanada a Norsko odmietli takúto dohodu na základe zlej situácie s ľudskými právami v Kolumbie. Prečo by Európa mala do takejto dohody sami vstúpiť? Ďakujem. Teraz má slovo pán Martinez. Ďakujem pekne, pán predsednička. Veľmi stručne. Poprvé chcem povedať toľko, že ja oceňujem a verím snahám, ktoré tu boli predložené štátnym tajomníkom práce v boji proti porušovaniu ľudských práv. Akceptujem, verím mu, avšak údaje, ktoré sme boli ktoré sme održali, žiaľ Bohu, nepomáhajú nášmu presvedčeniu. Hovoríme, tak ako to bolo povedané, o 67 odborských predstaviteľov odborov, ktorí boli zavraždení v Kolumbii. Toto však ma nemôže upokojiť, pretože je to stále dramatické a hrôzostrašné a preto ma to vlastne znepokojuje. Je pravda, že členovia odborov sú len jednou kategóriou. Áno, samozrejme, že sú jednou kategóriou a sú tam ďalšie kategórie, ktoré trpia obzvlášť eh, takýmito, takýmto násilím. Avšak eh, v dobrom úmysle, chápem teda dobrý úmysel politiky kolumbijskej vlády, avšak domnievam sa, že je potrebné požadovať oveľa viacej, oveľa lepšie výsledky ja, ktorú som už starší som bol, veľkým priateľom Jose Mercado, možno vy viete niektorí, kto bol. To bol jeden z najväčších lídrov odborárskeho hnutia a nebol predstaviteľom štátnej funkcie, on bol predstaviteľ odborárských zväzov hudobníkov a takisto zahynul ako obeď eh, teroru. Potom ako zastupoval svoju krajinu vodoborovských zväzoch počas mnohých eh, rokov, dokonca sa zúčastňoval na medzinárodných konferenciách eh, práce. Takže toto není nová vec. A tí, ktorí si myslia, že je to nový fenomén, tak sa mília. Je to fenomén, ktorý už trvá 10 ročia. A ja teda oceňujem naozaj vôľu vlády, avšak je potrebné žiadať viac. Snažiť sa viac. Ja som za dohodu, o ktorej sme hovorili, avšak eh, nie je to v súlade s tým, čo si myslím. A keď sa hovorí aj o iných krajinách a, Latinskej Ameriky, kde mŕtvi sa nemerajú na tisícky ani na stovky, ale e, samozrejme chápeme, že je potrebné sa snažiť podporiť vládu a úrady, keď sa snažia bojovať proti takejto pliege. A pani predsednička, veľmi ma šokuje, keď sa hovorí o USA, o modele USA, voči Kolumbii, pretože títo negujú túto dohodu o obchodnej výmene, avšak oni sú hlavným nepriateľom Kolumbie a preto veľmi zle sa tlmočí, nakoľko pani predsednička prerušuje rečníka. A teda, pán Mitchell, nech nám vysvetlí, ako krajina, ktorý je hlavným nepriateľom na svete, nepodpísal túto o, dohodu o obchodnej výmene. Teraz pán Mitchell má slovo. Thank you, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád uviedol, že príjmam to, čo tu bolo uvedené, že sa dosiahol pokrok. Ja pochádzam z Írska už 30 rokov, e, dochádza k zabíjaniu ľudí v Severnom Írsku, ľudia sa tam navzájom zabíjajú. Ja chápem, aké je ťažké je kontrolovať a nejakým spôsobom riadiť terorizmus, e, keď sa pozrieme na tie čísla Eh, ten pokrok eh, sa dosiahol. ste, že eh, čísla z roku 2001-2002 máme k dispozícii, ale neviem, ako to bolo medzi rokmi 2002 a 2007. Nemáme čísla, ale vieme, že došlo k zabitiu ľudí, ktorí boli príslušníkmi odborových hnutí. A to prečo? Pretože boli nejakým spôsobom spojení s ľuďmi, ktorí neboli e, prívetiví kolumbijskému režimu a pochádzali z veľmi chudobných pomerov. Je potrebné e, isté, že uznať pokrok, ale takáto situácia je nepriateľná. A dnes e, o tom hovoríme preto, že chceme, aby sa bojovalo proti porušeniu ľudských práv Chceme bojovať proti porušeniu ľudských práv a v Kolumbii už bojujeme, ale aj keby sme nebolovali, boli by obavy. 23 ľudí bolo zabitých v roku 2009, eh, ktorí boli príslušníkmi odorových hnutí. Eh, to sú skutočne alarmujúce čísla a to, keby sa stalo v nejakej inej krajine, v Británii, v Norsku, tak by to bolo skutočne veľmi zaražajúce aj tu pre nás v EÚ. Chcem sa opýtať dve otázky. Poprvé, zastupkynia Medzinárodnej práce, nepočul som celkom, čo ste povedali o koherencii obchodnej politiky a dialogu o ľudských právach. Máme podvýbor, ktorý má na starosti Kolumbiu a tento celý región. Mohli by ste sa k tomu nejako bližšie vyjadriť? A druhá otázka, tá je namerená pánovi uh, veľvyslancovi. Uh, vy ste uviedli že v situácii obhajcov ľudských práv e, počas návštevy Kolumbie e, sa vypracovala správa a tá uvádza, že došlo k, k ohrozeniu na života tiež e, strážnikov, ktorí mali stražiť bezpečnosť. Aj to je potrebné nejakým spôsobom vyšetriť je potrebné predchádzať nejaké špionáži na ľuďoch, ktorí obhajujú ľudské práva, pretože aj to je trestné činenie, nezabudeme na to. Ďakujem pekne. Teraz musím uzavrieť zoznam rečníkov, hovorí predsednička, pretože už e, nemáme dosť času. Teraz má slovo pani Minis. Na dve minúty. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ja súhlasím s tým, čo povedal pán eh, Salafranka a pán Mendes de Valle a mám eh, tiež obavy o ľudské práva. Súhlasím s tým, čo povedal pán Martinez. Táto dohoda nie ja závisí na španielskom predsedníctve, ktoré by sa snažilo za každú cenu dosiahnuť túto dohodu. Ide tu v podstate o uzavretie procesu, ktorý je predmetom rokovania už 3 roky s Európskym parlamentom. E, mandát schválil Európsky parlament pre tieto rokovania a potom dostala mandát komisia rokovať túto zmluvu. Ide tu iba o uzavretie tohto procesu, ktorý my sme sami začali. Kolumbia je predmetom rôznych foriem dohľadu e, aj z OSN a iných organizácií v súvislosti s ľudskými právami a bojuje proti porušovaniu ľudských práv. podpísala niekoľko medzinárodných dohovorov. Snaží sa vyriešiť túto nelahkú situáciu Európska únia. Má platné dohody s Uzbekistanom, Turkmenistanom a Gruzínskom, ale neustále hovoríme o dodržovaní ľudských práv na celom svete, pretože sú ťažkosti v rokovaniach, sú obmedzenia, a sú aj isté záväzné opatrenia, ale s Kolumbiou, ak nebudeme mať zmluvu e, o, o obchode nebudeme mať vplyv na ani situáciu ľudských práv v tejto krajine. Ďakujem. Teraz e, pán Vagel. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Weigel. E, ja som skutočne zhrozený e, z tých štatistických údajov, ktoré sme si vypočuli, ktoré sa týkajú vražd a ďalších trestných činov. Domnievam sa, že Zástupcovia vlády, zástupca vlády, ktorý uvádzal tieto štatistické údaje a snažil sa vysvetliť rozdiely medzi týmito údajmi. Myslím si, že vláda by nás mala oboznámiť so štatistickými údajmi, ktoré súvisia s prácou polície, súdnictva, teda napríklad počet zločincov, ktorí boli odsúdení, ktorí sú vo vezení, pretože princíp právneho štátu sa nemôže zachovať nejako inak, iba tým, že budeme vkladať dôveru do orgánov činných v trestnom konaní a e, budeme vresovať tých, ktorí sa dopustia člen trestných činov. Ja pochádzam z oblasti z Balkánu, kde aby ak by neboli súdy aktívne, tak by sme nepočúvali nič iné, iba štatistické údaje o obetiach. Pokiaľ ide o tresty a konkrétnu zodpovednosť a povedomie e, vo verejnosti o tom, že je potrebné platiť za zločiny. E, kritéria boli stanovené relatívne vysoko. Teda ja by som sa opýtal v súvislosti so, so štatistickými údajmi dodržiavania legislatívy. Ďakujem pekne. Teraz pán Fisa Excela. Ďakujem, pani predsednička. Pravda je, že um, moji predrečníci už v podstate pokryli všetky otázky, ktorým je potrebné sa vyjadriť. Ja by som eh, si rád vypočula aj názory ďalších zastupcov odborových hnutí, eh, ktorí sú tu prítomní, ale žiaľ nemali možnosť vystúpiť. Ako pán minister to povedal, situácia v oblasti ľudských práv v všeobecnosti je neľahká ale myslím si, že sa musíme snažiť vnímať e, tieto veci v súvislostiach a uznať aj pokrok, ktorý bol dosiahnutý e, tých e, zhruba 40 príslušníkov odborových hnutí, ktorých bolo zavraždených. To číslo nie je celkom dôveryhodné, pretože iba jeden človek bol v skutočnosti zavraždený v dôsledku svojej príslušnosti k odborovým hnutiam a údajne ho zavraždila skupina FARC, ktorá nemá nič dočinenia s odbormi. Ja by som rád porovnal členské krajiny. Ja som novým poslancom Európskeho parlamentu, ale domnievam sa, že v predchádzajúcom legislatívnom období bola podpísaná dohoda o voľnom obode, obchode s Mexikom s ľavicovou vládou a bol by som nerád, keby si ľudia mysleli, že neuplatňujeme dvojaké metre, že by sme k jednej krajine pristupovali odlišne, pretože je levicová, a k ďalšej úplne inak, pretože nie je levicová. Ja by som raz opakoval to, čo povedal komisár pre ľudské práva v Mexiku. Uplatňujeme ochranu obhajcov ľudských práv a novinárov. Analyzovali sme rôzne modely a domnievame sa, že kolumbijský model by bol ten najsprávnejší, ktorý by sa mal nasledovať. To naznačuje aj to úsilie, ktoré vykonala kolumbijská vláda. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo zástupca komisie, pán Angel Caro, eh, riaditeľ pre Latinskú Ameriku z generálneho riaditeľstva Lexe na 3 minúty, ak je to možné. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako sme si vypočuli, situácia ľudských práv v Kolumbii eh, je naďalej znepokojujúca. Eh, vláda súčasného prezidenta sa snaží eh, napraviť túto situáciu, dodržovať zákony a čiastočne toto úsilie bolo úspešné, avšak zavraždenie obhajcov ľudských práv a zastupcov zrovnutí naďalej pokračuje. Teda Európska únia sa snaží viesť dialog a vyzývať kolumbijskú vládu, aby uplatňovala opatrenia na ochranu zraniteľných skupín, vrátanie predovšetkým obhajcov ľudských práv a odborárov. Okrem toho podporili sme aj našim programom spolupráce úsilie na zníženie bezstretnosti v tejto krajine. E, ILO a OSN e dokazujú, že v právnom rámci pre odborové, odborovú činnosť a uplatňovanie týchto pravidel sú nedostatky. Kolumbijská vláda zaviedla rozsiahle zmeny vo svojom právnom systéme, došlo k pozitívnemu vývoju a tento sa prejavil aj v legislatíve, ktoré má vplyv na pôsobenie odborových hnutí. A toto úsilie musí pokračovať. Sme ochotní zúčastniť sa úsilia na koordináciu vonkajšej pomoci v tejto oblasti náš prístup k podpore ľudských práv všeobecnosti a práv pracujúcich, najmä v Kolumbii, e, je aktívny. Chceme sa aktívne zapájať do dialogu s národnou vládou a ďalšími aktérmi. A to tým, že budeme viesť politický dialog, tým, že sa budeme venovať otázkam ľudských práv a tiež e, chceme viesť programy spolupráce. Okrem toho rokujeme so sudcami občianskej spoločnosti e, konkrétne jednou mimovládnou organizáciou z Kolumbie, ktorá je vedúca na tomto poli. 30 miliónov z 160 miliónov z za obdobie 2007-2013 naše programy na spoluprácu. Táto suma je vyčlenená práve na posilnenie um, právnosti v Kolumbii. Okrem toho sa snažíme pomáhať znížiť nezamestnanosť, um, a tiež znižovať pomer dočasnej práce. Domnievame sa, že e, tripartitné dohody, ktoré sú teraz predmetom rokovania s Kolumbiou, sú možnosťou a môžu prispieť k zlepšeniu v tejto oblasti. Budeme sa snažiť, aby táto dohoda obsahovala aj doložku o ľudských právach, e, ktorá umožní jednostranné pozastavenie ústupkov v prípade porušenia ľudských práv. Okrem toho, chceme začleniť do tohto dokumentu aj niekoľko e, záväzných e, záväzkov, ktoré by sa týkali e, dohovoru o životnom prostredí. Okrem toho chceme navrhnúť mechanizmus na posilnenie implementácie pracovného práva, vrátanie monitorovania inštitúcií, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Myslím si, že to by bol významný krok vpred a zlepšil by situáciu v oblasti ľudských práv v Kolumbii a najmä e, v súvislosti s odborármi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, majú e, slovo rečníci, aby mohli zareagovať na tieto dotazy. Každý má jednu minútu a začneme pánom Vanegasom. Jedna minúta. Najprv chcem poďakovať priestor pre túto diskusiu ohľadom ľudských práv odborových predstaviteľov Čík bez mikrofónu. Oh, um, we didn't notice your... Prepašte, nevšimli sme si, že by ste sa prihlásili. Nemáme čas, e, už meškáme. Výnimočne vám však dám slovo na dve minúty. Sí, gra... Gracias, presidenta. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nežiadal som slovo k podstate tejto otázke, pretože už tak urobil môj kolega Menedes de Amania Muniz a Martinez a s nimi súhlasím. Chcem len zopakovať, že čo je vlastne pôvodom tejto otázky. To nie je podstata. Je samozrejme váž, veľmi vážna situácia v oblasti porušovania ľudských práv, ale ide aj o formát. Myslím, že tie osoby, ktoré prišli z Kolumbie, pán Fanegas veľmi dobre vedia, že toto nie je produkované v žiadnej inej tretej krajiny e, Európskej únie ani v žiadnej inej krajine na svete. Častokrát e, podpredsednička vlády, odborový zväz, predstaviteľi a tak ďalej, ktorí boli vyzývali to, aby sme tam prišli zastupcovia parlamentu, zastupcovia Červeného kríža, že toto je vlastne krajina, ktorá je rozanalizovaná a ktorá kde situácia je naozaj úplne iná ako v iných krajinách. Ja som socialista a kolumbijská vláda je inej ideológie, je to pravicová uh, ideológia, vôbec nesympatizujem s touto vládou, ale musím uznať, že je že sa podraďuje našej kontrole a nášmu dohľadu ako žiadna iná krajina na svete. Ďakujem. Dobre, takže teraz eh, repliky, čiže eh, vaše pripomienky. Najprv by som chcel vyjadriť eh, poprvé to, že chcem poďakovať za to, že bola vlastne zorganizovaná táto diskusia ohľadom ľudských práv, pretože už tri roky sa venujeme diskusiám o, o dohovore o obchodnej výmene Kolumbia EU, ale toto je práve tá situácia, kedy si myslíme, že sú Eh, tu vypočuté vlastne eh, eh, v týchto ľudských práv, ktoré sú bezprecedentné oproti iným krajinám a myslím si, že táto situácia, povedal by som, až tra, tra, tragédiou obraňovať práva zamest náncov, ako aj členov odborov nás skoro stojí životy. Nedávno sme mali odborové hnutie ktoré má 10 e, tisícky svojich privržencov, zatiaľ čo pred 10-15 rokmi ich bolo oveľa menej. Čiže viac menej my, pardon, teda oveľa menej, takže nie len odborové zväzy, ale aj e, e, ďalšie zväzy viac menej sú už na vyhnutí, pretože sa nedodržujú zákony a preto chcel by som v oblasti ľudských práv, ako aj dohody o obchodnej výmene. Myslím, že tu je jednomyselný postoj e, tých mála členov odborov zo, zo štátneho alebo súkromného sektora, ktorí uznávajú to, že naozaj vláda by mohla dostať eh, cenu za boj proti porušovaniu ľudských práv a preto aj novinári, preto aj členovia odborov, ako aj zastupcovia súdnictva sú tohto istého názoru. A ja chcem eh, povedať, že my eh, rokujeme na dokumente na ktorom všetci spoločne pracujeme, napríklad na vypracovaní legálneho minimálnej, legálnej minimálnej mzdy, kde vláda znovu autoritatívne jednostranou jednostranným rozhodnutím rozhodla o minimálnej mzde bez toho, že by si vypočula názor odborových zväzov. A preto sa mi zdá, že my, keď sa mm, staviame proti vláde, ktorá nás vylúčila z rokovania ohľadom minimálnej mzdy, tak máme naozaj na to nárok. Ďakujem pekne. Teraz pani Dumbia Ari na dve minúty. Thank you, Ďakujem, pani predsednička. Mám tri otázky. Prvá sa týka výroku o tom, či štát sa cíti zodpovedný za ochranu odborových zväzov, myslím si, že štát je zodpovedný za právo na život svojich občanov. A počas mojej misie v Kolumbii som pochopila, že vláda privatizuje služby na ochranu odborov a pravdepodobne výsledkom toho je, že mnohé tieto služby prestali pracovať. Vláda sa potom zaviazala poskytovať ochranu všetkým odborovým predákom, ktorí dostávali takúto ochranu predtým a vláda sa snažila zaručiť aj to, že bez ohľadu na to, akú metódu používa, spôsob používa na ochranu odborových predákov, štát stále zostáva zodpovedný za jeho ochranu. Je to dôležitá záruka ktorú ILO žiadalo od vlády a ktorú vláda poskytla. Druhá otázka sa týka toho, čo ILO urobilo pri vyšetrovaní beztrestnosti. Záležitosť beztrestnosti je jeden z prípadov 1787 má tento prípad číslo už sa rieši pred súdom. Čo sa týka dohovoru o slobode združovania, to sa takisto vyšetruje. To, v tomto prípade je to nezávislá, nezávislá už stanovizeň, ktoré to vyšetruje, nie súd. A beztrestnosť je niečo, čo vždy treba vyšetriť nezávislou organizáciou. Vláda Kolumbie samozrejme vrátanie generálneho prokuratúra, prokurátora sa do tohoto zapojili. Štátny prokurátor by mal byť nezávislý od štátneho aparátu a vyšetrovania, ktoré treba odborne viesť a všetky prípady v rámci vyšetrovania 1787 prípadoch sa ďalej realizujú. Hovorila som s viacerými odborníkmi a e, vysokými úradníkmi. Pochopili sme, že všetky tieto vyšetrovania všetky tieto prípady v rámci procedúry 1787 sa dotiahnu do konca. To znamená, že súdnictvo sa snaží robiť si svoju prácu, prokuratúra si sa snaží robiť si svoju prácu a odsúdiť, usvedčiť ľudí, ktorí boli vinní. A tretia vec sa týka koherentnosti pri odbornej pomoci. Opäť, ak všetky organizácie by ťahali za jeden povraz a ak by mali cieľ nulovú toleranciu pri násilí a vraždách v odborových zväzoch, myslím si, že by sme sa dokázali skoordinovať konzistentným, koherentným spôsobom. Dokázali by sme dať dovedna financie, aby vláda a sociálni partnery mohli efektívne sa vysporiadať s obrovskými medzerami, ktoré v tomto systéme, v tomto štáte existujú Politické strany si musia vybudovať dôveru, ktorý, ktorú potrebujú, aby sa mohli postaviť tvárou v tvár týmto problémom Spolu so zamestnávateľmi a odborovými zväzmi sa musia všetci zaslúžiť o vybudovanie dôveru. Sú to výzvy, pred ktorými Kolumbia stojí a medzinárodná komunita, Európska únia, ILO a ďalšie organizácie musia pracovať spolu a ťahať za jeden povraz. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz má slovo štátny tajomník ministerstva práce, pán e, Ricardo Andres Echeverry López na dve minúty. Chcel by som v mene kolumbijskej vlády poďakovať e, za záujem Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o situáciu v mojej krajine a stručne predložiť úvahu v tomto zmysle. Ochranu ľudských práv je všeobecnou kauzou. Súča- e, týka sa tak vlády, zväzov odborových, ako aj celej kolumbijskej spoločnosti. Preto aj moja krajina je súčasťou všetkých multilaterálnych organizácií, ktoré sú pridružené kolumbijskej vláde a tak ďalej. Preto sme prepojené aj so všetkými nástrojmi, ktoré sa týkajú ľudských práv, tak z regionálneho hľadiska, ako aj z multilaterálneho hľadiska. Z tohto dôvodu Kolumbia je otvorená neustále medzinárodnému skrutíniu v scenároch, ktoré boli stanovené medzinárodným spoločenstvom za týmto účelom. Z tohto dôvodu Kolumbia predložila dobrovoľne každoročné zhrnutie na na, na Rade OSN pre ochranu ľudských práv pre všetky členské štáty Spojených národov. Z tohto dôvodu Kolumbia dobrovoľne práve predložila správu o, o schvaľovaní záväzkov, keď pristúpila k všeobecnému zmapovaniu situácie. Preto aj s záujem EÚ nás vedie k nástroju spolupráce a dialogu, kde my sme takisto k dispozícii, aby boli zapracované všetky tieto aspekty predložené zo strany Európskej únie. My sme si vedomi toho, že zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv bude výsledkom vtedy, keď sa nám podarí prekonať túto situáciu vo všetkých sektoroch, ktoré trápia eh, kolumbijské spoločenstvo už niekoľko rokov. Vieme, že dohoda z EÚ, o ktorej rokujeme, nám poskytne veľa viacej príležitosti, pretože je to aj nástroj proti násiliu a následne aj začiatok cesty k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. Z tohto dôvodu my chceme zdôrazniť naše poďakovanie tak organizátorom tejto diskusie, ako aj zastupcom parlamentu a žiadame o väčšiu spoluprácu a prepojenie Kolumbie s EP e v tejto oblasti, ktorá nás eh, spoločne spája. Chceli by ste slovo? Na záverečné poznámky máme tu komisára. Hovoril som už dvakrát, nechcem už viac hovoriť. Bolo to naozaj cenné, že sme mohli takto diskutovať. Cieľ bol sústrediť sa na túto konkrétnu záležitosť a zabezpečiť, aby takéto tendencie vražd odborových predakov, ktoré pokračujú už nejaký čas, nepokračovali, aby sme sa s nimi navždy vysporiadali. Toto očakávajú členské štáty od štátov, s ktorými obchodujeme. Som rád, že toto vypočutie prebehlo na pôde výboru pre rozvoj. Pani predsednička, je to záležitosť, ktorú by sme mali monitorovať a z času na čas sa k nej vrátiť. Veľmi pekne ďakujeme, pán Mitchell. Budeme túto situáciu monitorovať. Budeme teraz pokračovať ďalším bodom programu. seconds. Chers collègues, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux intervenants. Mám to potešenie tu privítať dvoch rečníkov k tomuto zasadnutiu o hroznom zemetrasení. Pán Martinez. Zdá sa mi, že budeme pokračovať v našom programe schôdze. A chcem vás poprosiť, pán Martinez, aby ste si eh, sadli na vaše miesto. Teraz mám to potešenie tu privítať dvoch rečníkov na toto zasadnutie, ktoré je venované hroznému zemetraseniu, ktoré sa odohralo 12. januára na Haiti. Najprv je tu komisár Karol de Gucht a potom Greta Charmant, ktorá je zastupkyňou mimovládnej organizácie Koordinácia Európa Haiti. Chcela by som začať eh, tento bod o Haiti veľmi smutnou správou, ktorú sme eh, obdržali je potvrdené vzhľadom našej bývalej kolegyne parlament, ktorá odišla v roku 2002 do Európskej komisie a ktorá bola zastupkyňou na Haiti a ktorá, kde bola číslo 2 delegácie Európskej únie. Z tohto dôvodu v tejto funkcie sa zúčastňovala v Port-au-Prince na pracovnom zasadnutí v sídle Spojených národov ostrova, keď prišla o život počas zemetrasenia 2. 12. januára. Predtým, než budeme pokračovať v našej diskusii o Haiti, chcela by som teraz vám navrhnúť, aby sme dodržali jednominútové ticho ako hold našej kolegyni, ktorá bola neúdavnou pracovníčkou v oblasti humanitárnej pomoci, ktorá sa stratila pri samotnom výkone svojej funkcii ako toľko hajťanov a humanitárnych pracovníkov, ktorí boli zasiahnutí zamestrasením. Venujme naše myšlienky takisto aj jej ťažko skúšanej rodine. Odtiaľto si teraz spomeňme na Juarez Boal. Teraz sa vrátime k Haiti. Vývoj situácie na Haiti si vyžaduje mimoriadnú pozornosť pre prácu nášho výboru kvôli šírke tejto dráme a takisto výzvam, ktoré boli spojené s vynaložením a koordináciou humanitárnej reakcie. Zatiaľ máme len provizornú bilanciu 75 tisíc mŕtvych, 250 tisíc zranených a 1,5 milióna ľudí, ktorí zostali bez prístrežia. Šírka ich potrieb je naozaj giganteskná. Reakcia Európskej únie bola rýchla cez prijatie prvých naliehavých opatrení, ako aj aktiváciou nástroja civilnej ochrany Európskej únie počas mimoriadného zasadnutia Rady ministrov 18. januára. EÚ sa zaviazala venovať 122 miliónov eur ako humanitárnu pomoc naliehavú. Zatiaľ, čo Európska komisia už ráta s vynaložením 300 miliónov eur pre fázu obnov, okamžitej obnovy a strednodobej a dlhodobej rekonštrukcie krajiny. Ak aj reakcia únie bola rýchla, zabezpečenie tejto pomoci bolo spomalené kvôli ťažkostiam, ktoré boli spojené s logistikou, s koordináciou ako aj s nedostatkom bezpečnosti eh, na Haiti. Nikto nepochopuje, že budeme mm, že si z toho zoberieme ponaučenie v tejto kríze a je možné, že táto e, kríza nám poskytne nový impuls pre iniciatívy, ktoré by mali posilniť e, schopnosť e, rýchlej reakcie EÚ v prípade takýchto veľkých katastrof, ako aj článka 214 Lisabonskej zmluvy, ktoré vyzýva komisiu, aby prijala všetky potrebné iniciatívy na to, aby podporovala koordináciu medzi činnosťou únie a činnosťou Spojených štátov na posilnenie účinnosti, ako aj doplnkovosti nástrojov únie a vnútroštátnych systémov humanitárnej pomoci. My by sme chceli požiadať, alebo želali by sme si, aby komisár de Gucht, ktorý práve sa vrátil z Haiti, nám predložil bilanciu situácie, ktorú pozná z daného územia ohľadom vynaloženia humanitárnej pomoci, ktorá tu bola zabezpečená. Pán komisár de Gucht, máte slovo na 15 minút. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, ako ste to práve povedali, my sme sa práve vrátili z Haiti z misie, ktorá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 Euh, par des équipes spécialisées. A toto bolo hneď no, zabezpečené ľudskými zdrojmi, ako aj eh, eh, bolo to pretavené do výsledkov, ktoré sme tu mohli zabezpečiť. Po druhé, situácia v oblasti eh, zdravotníctva. Bolo tu veľa skupín lekárskych tímov. Viacero nemocníc bolo narýchlo zriadených, boli využité nemocnice, ktoré ešte stále fungujú, alebo niektoré časti niektorých nemocníc, ktoré ešte stále fungujú. A domnievam sa, že môžeme povedať, že v súčasnosti všetci ľudia, ktorí potrebujú pomoc, zdravotnú starostlivosť sú, majú ju zabezpečenú. To však neznamená, že o niekoľko dní alebo týždňov toto úsilie bude završené úspechom a bude ukončené. Nie, nachádzame sa v fáze vojenskej chirurgie, amputácie a tak ďalej. Všetky tieto amputácie budú potrebovať e, dodatočné operácie. Takže ešte veľa práce je tam pred nimi počas mnohých mesiacov, ale zatiaľ ľudia, ktorí môžu byť e, liečení, sú naozaj liečení. Aj by som chcel vyjadriť veľký obdiv všetkým týmto ľuďom, ktorí pracujú dňom a nocou ohromnou rýchlosťou, s ohromným odhodlaním, ktorý môžeme len a len obdivovať. Situácia, pokiaľ ide o zabezpečenie stravy a potravín, je tu distribúcia vody, ktorá je organizovaná v rámci v takých tých neformálnych stanovisk, ktoré existujú v Port-au-Prince. Takisto je zabezpečená distribúcia potravín. Fakt, že potravinová situácia na Haiti už pred zemetrasením bola hrozná, eh, bolo zabezpečená alebo je zabezpečená aj e, tým, že už predtým tam boli e, doznačné zásoby potravín zo strany Spojených národov, takže je to momentálne dostatočne zabezpečené. Nemal by to byť problém, pretože e, plávajúci prístav znova funguje, cesty, aj keď to zatiaľ nie je možné pochopiť, e, sú skoro vôbec nie zasiahnuté zemetrasením. Tie cesty, ktoré boli zlé, sú stále zlé, ale v každom prípade cesty by sme očakávali, že budú zničené zemetrasením, že tam budú praskliny, trhliny, ale vôbec tomu tak nie je. Cesty sú v takom istom stave ako pred zemetrasením. A tiež tu máme fungovanie teda pri e, letiska Port-au-Prince, ktoré teraz funguje v zvýš, na zvýšené obrátky. Takže je tu zásobovanie zabezpečené, avšak e, vzhľadom na teda situáciu, ako by mala byť, e, z krátkodobého hľadiska nevidím tú situáciu až tak vážne. Pretože je tu iný naliehavý, naozaj naliehavý problém a to je problém ľudí, ktorí sú na uliciach, v parkoch, na námestiach, ktorí naozaj sú bez prístrešia, Čiže e, boli zriadené viaceré neformálne stanové tábory. Títo ľudia nemajú absolútne nič. Áno, síce zabezpečujeme im vodu, potraviny a tak ďalej, ale nie sú v podstate zabezpečení, pokiaľ ide o ich prístrešie. Zostalo im len to, čo mali na sebe a tak toto nemôže pokračovať. A toto je v súčasnosti nie je síce až taký veľký problém, pretože teplota a klíma je veľmi priaznivá v súčasnosti v tomto chvíli na Haiti. Je tam 28-30 stupňov, nie je tam vysoká miera vlhkosti, takže zatiaľ sa dá prežiť aj na, na, na vonku, na čerstvom vzduchu, ale eh, o niekoľko mesiacov, keď začne obdobie dažďa, ak to nebude poriešené ešte predtým, tak to by mohla byť ďalšia dodatočná veľká tragédia. Toto treba poriešiť. Euh, pour 250 Ide o vnútorne presídlené osoby. Pre 250 tisíc, ide o 250 tisíc ľudí. To nie je možné realizovať, to vieme. Sice urobiť v rámci niekoľko týždňov eh, Najprv musíme teda prieť rozhodnutie, vypracovať stanový tábor. Minimálne dva týždne na to potrebujeme, ale musíme k tomu prikročiť veľmi rýchlo. Treba na to vynaložiť oveľa väčšie úsilie o, o by to bolo možné zrealizovať o niekoľko týždňov. Po druhé, štát alebo stav štátu. Mali sme veľmi zaujímavú diskusiu do hĺbky s prezidentom, predsedom vlády, viacerých členov ich vlády a vysokými predstaviteľmi a všetci boli spoločne e, na policajnej stanici, pretože to je všetko, čo zostalo zatiaľ z haitského štátu. Nemajú naozaj nič. Naozaj v policajnej stanici v nič viacej nemia, nemajú, takže takto to nemôže ďalej fungovať. Je to spôsobené tým, no štát bol e, citlivý už, alebo teda krehký už predtým, ale v Port-au-Prince sú štvrte, kde bol prezidentský palác, ale kde boli tiež ministerstva, ktoré boli najviac zasiahnuté. Stred mesta bol naozaj najviac zasiahnutý a je to zaujímavé vidieť, že je to naozaj sú niektoré časti mesta, ktoré boli veľmi zasiahnuté a niektoré absolútne nie. Niektoré časti absolútne zmizli nie je to vôbec spojené s tým, že to boli zlé stavby. Nie. Pretože keby boli prijaté, e, prijaté mm, vhodné opatrenia v oblasti stravebníctva, možno, že by to tak nebolo. Ale aj e, e, budova, kde mm, sídlila komisia, je tá je úplne narušená s tom ob, ob, obrovské trhliny dôsledkom tohto zemetrasenia. Ja nie som odborník a nie architekt, ale veľmi ľahké je povedať, že je to spôsobené zlou stavbou. Nie. V podstate je to zemetrasenie, ktoré zasiahlo len v niektorých častiach mesta. Takže ministerstva sa stratili. Veľa vysokých úradníkov sa stratilo a teraz treba čo najrychlejšie vytvoriť štát, ktorý by mohol samozrejme obmedzenou rýchlosťou, ale predsa len fungovať, príjmať rozhodnutie takým spôsobom, aby samotní hajčania mohli niečo k tomu povedať v tejto záchrannej akcii, ale takisto v tejto akcii obnovy štátu. Preto sme navrhli hajeckej vláde, že im chceme pomôcť v oblasti možno budov najprv formou kontajnerov, ktoré existujú e, na trhu, potom e, v oblasti technickej pomoci alebo vybavenia, aby sme znova naštartovali haitský štát, e, čo je najnáhliehavejšie a čo ide ruka v ruke s potrebou toho, aby Minustat, čiže operácia OSN, zostala na mieste. To sú príslušníci civilného letectva a myslím, že ak chceme spustiť haitský štát, na to potrebujeme budeme potrebovať eh, najprv civilnú sekciu Minustatu a potom nukleus, čiže vytvorenie haitského štátu, ktorý budeme sa snažiť eh, naštartovať, aby mohlo príjmať eh, rozhodnutie, napríklad rozhodnutie o tom, kde no, mm, treba vytvoriť tie stanové tábory, pretože v súčasnosti tam nie je vôbec nejaký rozhodovací korpus, nejaký rozhodovací zbor, ktorý by o tom mohol rozhodovať. Čiže je tam aj nedostatok takýchto štruktúr. A po tretie, pardon, e, pokiaľ ide o túto naliehavú pomoc, ktorá je nehumanitárneho charakteru, e, v súlade s hajtkou vládou v nasledujúcich dňoch zašleme misiu pre uznanie, ktorá bude zložená z predstaviteľov komisie, rady a tiež členských štátov, ktoré žiadali tam niekoho zaslať. Boli tu niekoľko členských štátov, ktoré poveria niekoho, aby vypracovali e, túto správu čo najrychlejšie. Po tretie, máme tu rekonštrukciu, obnovu. V Montreali teraz e, bola zorganizovaná konferencia priateľov Haiti. Európska komisia Pán Kušner je tam prítomný, ešte som ho nemal na dráce. Pred pol hodinkou približne to začalo, ktorí tam išli s tou myšlienkou vypracovať ozajstný plán pre obnovu Haiti, ale takisto aj pre obnovu alebo znovu opätovné vytvorenie haitského štátu. Nejde len o zemetrasenie, ale ide aj o pomoc obrovskej momentálnej obrovskému nedostatku schopností pre vytvorenie haitského štátu. Takže budeme mať správu, ktorá bude predložená na konferencii, ktorá by sa mala konať v marci alebo v apríli. Tradi- tradičná konferencia. Avšak nemôžeme sa obmedziť len na takúto konferenciu. Je potrebné mať aj plán, ktorý bude stanovený zo strany OSN alebo ďalšími dôležitými krajinami, ako napríklad Kanada, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, alebo treba s Dominikánskou republikou, ktorá sa nachádza hneď vedľa, ale tiež spoločne aj s Európskou úniou, Európskou komisiou. A teda my čo najrychlejšie dezignujeme niekoho, kto nás bude zastupovať v, v tomto zastupiteľskom zbore pre vypracovanie správy. A možno ešte jedna otázka, pani predsedníčka, ktorá sa týka tej našej nedostatočnej viditeľnosti Európskej únie v týchto záchranných akciách. Domnievam sa, že to bolo spôsobené viacerým dôvodom, nie kvôli tomu, že by sme neboli prítomní, ale napríklad komícia financuje, ale je tu prítomná mimovládnymi organizáciami alebo organizáciami OSN, ktorí naozaj vykonávajú tú prácu v teréne. Nie sú to ľudia, ktorí by boli priamo zaslaní Európskou komisiou. My ich financujeme, riadíme jednotlivé organizácie, ktoré pracujú pre nás. Naviac máme expertov na mieste, ale v podstate ide o také e, skupiny, ktoré nie sú súčasťou komisie. Ďalej e, máme tu veľké úsilie, ktoré sme mm, vykonali alebo ktoré bolo vyvinuté zo strany viacerých členských štátov. Niektoré naozaj išli veľmi ďaleko, ale sú tam e, prítomní hlavne pod svojou národnou vlajkou. Po tretie, na obrazovkách vidíme veľkú americkú prítomnosť vojenskej zložky Veľa menej vidíme európsku príležito- eh, mm, európskych zástupcov, ktorí nie sú vojenskými zástupcami, ale sú to lekárske týmy a tak ďalej, ktoré nie sú až tak viditeľné, ale ide o tiež dôležitú zložku pomoci. Takže eh, chcel by som povedať, že naozaj nemôžeme eh, sa hambiť za to, čo my tam vykonávame, pretože naozaj sme vyvinuli veľkú snahu, ktorá je veľmi oceňovaná práve na mieste, ale je tu ten problém viditeľnosti v určitom e, momente sa pýtame, že čo je dôležitejšie, byť viditeľný alebo byť prítomný v teréne. Ale myslím si, že na týmto by sme sa nemali zamýšľať, ale istou filozofiou skôr médií. Pretože nie istou cestou médií, ale skôr istou filozofiou obetí a ich nešťastie. Ďakujem pekne. Euh, ďakujem pekne eh, za eh, zmapovanie alebo aktualizáciu tejto situácie. Z vašej strany teraz by som odovzdala slovo pani Schaumans na 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ďakujem tiež tomuto výboru pre rozvoj za to, že ma pozvala na Eh, koordináciu Európa Haiti, ktorá je zoskupením eh, 60 mimovládnych organizácií, ktoré pracujú spoločne asi s, ďalšími stov, s ďalšou stovkou eh, sociálnych organizácií alebo mm, rôznych zoskupení na Haiti. My sme začali našu iniciatívu koordináciu v roku 2004 a snažíme sa zhromaždiť E, pripomienky našich organizácií z Haiti. Chceme poďakovať e, rôznym prítomným krajinám, ktoré sú teda prítomné v teréne za veľkú solidaritu, ktorá bola výsledkom tejto výzvy na pomoc a vieme, že naši partnery na mieste sú veľmi hlboko dojatí touto solidaritou. Avšak v našej výzve za Európsku úniu. Niektoré členské, niektoré členské štáty eh, chcú zdôrazniť, že vo všetkej tejto pomoci, ktorá bola zabezpečená na mieste, tá naliehavá pomoc, my pokračujeme v zdôrazňovaní toho, že nezabúdame na E, začlenenie haitskej vlády a rôznych organizácií občianskej spoločnosti do všetkých e, postupov a do všetkých iniciatív, ktoré sú tam príjmané na mieste. Pretože sa domnievame, že majú ústrednú úlohu v vytváraní nových e, vhodných štruktúr pre umožnenie obnovy krajiny a hlavne mesta Port-au-Prince a tých zón, ktoré boli najviac zasiahnuté. Pokiaľ ide o krátkodobú odpoveď alebo reakciu. Domnievame sa, že táto je veľmi dôležitá. Že je dôležité pokračovať vo vynakladaní úsilia v spolupráci e, za vedúcej úlohy OSN s tým, že treba koordinovať medzinárodnú pomoc. A domnievame sa, že Európska únia môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu práve v tomto, aby uľahčila alebo podporila to, že táto koordinácia bude vždy zabezpečovaná v spojení s miestnymi organizáciami a haitskou vládou, ktorá je síce veľmi oslabená a zasiahnutá v tejto dobe. Domnívame sa, že verejný a politický tlak, ktorý vyžaduje rýchle reakcie v oblasti humanitárnej pomoci, by nemal obchádzať haitskú ani občanskú spoločnosť, ani vládu. Vieme, že naši, medzi našimi partnermi už sú organizácie, ktoré prijali iniciatíve, ktoré sa týkali distribúcie pomoci, vypracovania riešenia pre miestne e, situácie, napríklad Žakmel, sú viaceré organizácie, ktoré sa zoskupili, aby mohli vypracovať e, určité hodnotenie situácie, aby zhromaždili údaje o ľuďoch, ktoré sú mŕtvi, ktorí sú poškodení a aby sa mohli zamyslieť nad tým, ako im možno poskytnúť pomoc pre rôzne e, rodiny, ktoré boli zasiahnuté týmto zametrasením. V minulosti sme častokrát zažívali také e, situácie, že Haitania neboli súčasťou, neboli začlenení do rozhodnutí. Európania musia e, toto zabezpečiť ináč, musia zabezpečiť teda pomoc prvú pomoc, prístrešia vodu, potraviny, ako aj lekárskú starostlivosť v týchto veľmi ťažkých e, okolnostiach. Implementovaný systém preto, aby ktorý by mal zabezpečiť e, Opätovné vytvorenie hajeckej spoločnosti je potrebné zabezpečiť na všetkých úrovniach, nielen na úrovni vlády, ale treba zohľadniť takisto aj miestne úrady, pretože konštatujeme, že je tu obrovská migrácia momentálne do miest vo vnútri krajiny. Včera som dostala novink, e, nové informácie od organizácií, ktorí hovoria, že veľa ľudí prichádza do Port-au-Prince, ale rodiny nemajú vždy tie možnosti, aby im poskytli prístrešie, ani aby im poskytli potraviny alebo teda potravu, ktorú potrebujú. Čiže treba tiež v rámci naliehavej pomoci myslieť na tieto uh, strediska alebo tábory vo vnútri krajiny. Tiež e, treba myslieť na naliehavé iniciatívy, aby e, je bolo možné e, prehodnotiť situáciu tak v humanitárnej sfére, ako aj v oblasti obnovy, pretože sa domnievame, že nejde o to, aby sme začali rýchlo obnovu, bez toho, že by sme vypracovali správnu bilanciu, aby sme zohľadnili tiež možno budúce rizika ďalších jeho zemetrasenia, ktoré tam ešte stále sa vznáša nad krajinou. V prvej pomoci hlásame zabezpečovanie potravy z miestnych produktov v Haiti, aj keď sme si uvedomíme, že potravinová pomoc v súčasnosti je veľmi dôležitá, ale domnievame sa, že z stredného dobého a možno aj krátkodobého hľadiska je potrebné sa zamyslieť, zamyslieť nad uživením poľnohospodárstva, ktoré by malo a mohlo zabezpečiť práve tie miestne potreby. Pokiaľ ide o ochranu o civilov a bez, zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov, domnievame sa, že nasledujúce opatrenia by mali byť prijaté a to, že je to haitská vláda, ktorá je zodpovedná za ochranu svojich občanov a za zabezpečenie e, zdrojov, ako je medzinárodnej pomoci, bola im poskytnutá pre posilnenie policajných e, služieb, ktoré tiež umožnia e, uplatňovanie zákona. Dúfame sa a želáme si, aby snahy za posilnenie a vzdelávanie policie pokračovali, pretože ak aj vlastne aj policia stratila veľkú časť svojich e, členov. Aby sme zabezpečili bezpečnosť ako aj ochranu počas e, prvej pomoci, ako aj všetky operácie, ktoré sa týkajú obnovy, by mali byť e, vykonávané pod mandátom ASN a za účasti hajckej vlády. Je tiež potrebné, aby sme tu vytvorili zo skupenú politiku ochrany pre humanitárnu pomoc a toto tiež prepojenie s miestnymi a civilnými organizáciami a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú prítomné na mieste. A tu si klademe otázku, že či by nebolo potrebné v blízkej budúcnosti sa možno zamyslieť alebo adaptovať misiu OSN. Haiti nie je krajinou vo vojnovom konflikte ani v občianskej vojne, ale je to hlavne krajina, ktorá potrebuje podporu, sociálnu pomoc. Pokiaľ ide o štruktúrálnu reakciu, toto je dlhodobá záležitosť. Je potrebné sa zamyslieť a urobiť všetko potrebné na okamžitú anuláciu všetkých eh, medzinárodných dlhov Haiti my vieme, že Francúzsko, Španielsko a Dominikánska republika už oznámili význačné činnosti v tejto oblasti, ale táto výzva sa netýka len finančných medzinárodných inštitúcií ako Svetová banka, ale aj Medzinárodného menového fondu a IADB, ako aj obchodných hlavných partnerov Haiti, ako sú USA a Európska únia. A dúfame, že Európska únia bude môcť tiež vynaložiť úsilie, aby e, a vynaložiť tlak na to, aby táto anulácia bola zrealizovaná čo najrýchlejšie. Pokiaľ ide o posilnenie štátnych inštitúcií, je dôležité napomôcť e, štátu a teda vláde, ale ako už som spomenula, aj miestnym úradom, preto je dôležité a kľúčové sa zamyslieť nad e, obnovou Port-au-Prince a e, nad tým, ako treba revitalizovať e, aj e, vnútro alebo mm, zemie krajiny, ako som už povedala, migrácia v rámci jednotlivých oblastí začína. Ďalší bod, posilnenie občianskej spoločnosti. Domnievame sa, že je tu dostatok hajeckých organizácií, ktoré by mohli na pomoc a ktoré by mali byť implikované do uh, zorganizovania štátu a že poskytovateľia eh, fondov by mali podporiť haitskú občianskú spoločnosť eh, všetkými možnými spôsobmi eh, poskytnúť priestor na účasť na týchto prácach, na týmito úvahami a na týmito návrhmi. Je potrebné zlepšiť kvalitu obnovy, zamerať sa na ohrozené skupiny obyvateľstva, na ich potreby s tým, že zohľadniť e, je potrebné aj veľké nároky na vystavanie budov v e, sejmických oblastiach, ako aj v oblastiach, ktoré môžu byť e, zasiahnuté povodňami. Pán de Gucht už spomenul, že rozmýšľame nad iniciatívami a tieto prvky by tam mali byť zakompované, lebo si myslíme, že je to dôležité. Tiež je potrebné sa zamyslieť nad implementáciou iniciatív predchádzania rizika, ktoré môžu fungovať pod záštitou vlády a miestnych e, úradov. Po povedniach 2004-2008 e, sme videli iniciatívy na vytvorenia systému ochrany e, civilného obyvateľstva, ktoré funguje, avšak musí byť posilnené a oveľa viacej rozvíjane. K tomu ešte je ďalšia potreba v oblasti poľnohospodárskej techniky a ochrany životného prostredia, ktoré by malo zabezpečiť e, poľnohospodárskú pôdu z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska a ktoré by malo zabezpečiť vyhnutiu sa erózie pôdy. Tieto techniky by mali byť implementované a riadené miestnymi spoločenstvami, takisto s podporou mimovládnych organizácií a takisto štátu. V tomto zmysle my žiadame aby tu bola poľnohospodárska politika, ktorá by bola vytvorená na Haiti s podporou medzinárodného spoločenstva. Zamyslie, za, zamerať sa na trvalodržateľné poľnohospodárstvo je kľúčovým prvkom, ak chceme hovoriť o obnovení haitského štátu a haitského obyvateľstva z dlhodobého hľadiska. Potravinová produkcia by mala byť eh, zabezpečená trvalodržateľným spôsobom. Haitské obyvateľstvo, ktoré častokrát pracuje ako sa pracoval, pracovalo obyvateľstvo v Európe v, stredo, v stredoveku, by potrebovalo techniku, pomoc, ale hlavne vybavenie. Potrebujú napomôcť technicky a mať prístup takisto aj k zdrojom, úverom. Otázka práva na eh, zem, tiež eh, pozemková bezpečnosť je dôležitým prvkom v oblasti vidieckého a poľnohospodárskeho rozvoja na Haiti. Je tu príliš veľa problémov a príliš veľa istoty, pokiaľ ide o vlastníctvo zeme, ktoré zabraňuje hejtským poľnohospodárom, aby naozaj sa venovali do hĺbky svojej produkcii. Avšak eh, už sme zaznamenali niekoľko signálov, niekoľko pokroku počas po, mm, posledných rokov pred zemetrasením. Dúfame, že vo vnútrozemí krajiny e, toto všetko bude môcť byť zabezpečené čo najrychlejšie. Ešte posledný bod, ktorý považujeme za dôležitý, je to, že by je treba prehodnotiť obchodné politiky, ako aj dohody na medzinárodnej úrovni, ktoré existujú z Haiti bolo by potrebné pripustiť to, že krajina a haitský štát by mohol znovu aplikovať si, aby podporoval miestne produkty a tak aj posilniť a podporovať celý výrobný reťazec v potravinárskej oblasti celej krajine a preto eh, žiadame o to, aby sme prerokovali podmienky dohody o obchodnom partnerstve s krajinou a aby sme sa snažili posilniť poľnohospodárstvo. Pre nás je to veľmi dôležitý bod v tejto oblasti. Ďakujem pekne za takéto obširné načrtnutie tejto situácie. Teraz necháme slovo poslancom pre eventuálne otázky na vás alebo na pana komisára. Takže najprv pán Mitchell, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Aj ďakujeme rečníkom za prezentácie. Ďakujeme tým, čo šli na Haiti, vrátili sa, vypodali správu. Viem, že to je veľmi ťažké sa vysporiadať s takouto ťažkou situáciou, keď človek vidí Vypočuli sme si správu pána komisára aj názory mimovládnych organizácií. Tí, ktorí zomreli, trpeli a my, nám nezostáva nič iné, len dúfať, že humanitárne organizácie si odvedú prácu tak, aby utrpenie bolo nižšie. Aj keď nebolo zemetrasenie, Haiti bolo krajinou, ktorá bola v absolútnej chudobe, bola na mieste 177 v rozvojovom indexe OSI. Mnohí ľudia žili z 1 dolára na deň a ďalšia veľká skupina iba z 2 dolárov na deň. Detská umrtnosť bola veľmi vysoká. A keď takúto krajinu zasiahne prírodná katastrofa, dá sa pochopiť, že 70 hlavného mesta Port-au-Prince bude zničených jediným úderom. Chcem zmieniť niekoľko vecí. Predovšetkým som rád, že komisár spomenul aj to, že sa budeme podielať spolu s Kanadou na rekonštrukčných prácach. Mimovládne organizácie sa vyjadrili k tomu, že treba zastaviť pokračujúce, treba anulovať, odpustiť dlhy Haitianom v júni 2009 sa časť dlhu odpustila, ale ešte 8 miliónov stále ni- tu je, ale Haiti nemá žiadnu možnosť splatiť tieto dlhy. Konferencia o rekonštrukcii v Kanade sa by sa mala zaoberať aj touto témou, pretože takéto bremeno nie sú Haitania schopní niesť. Rád som bol aj v tomu, keď komisár potvrdil, že humanitárna pomoc sa poskytuje vo forme grantov a nepôžičiek. To je dôležitý rozdiel. Pačilo sa mi, čo povedal pán komisár o zviditeľnení sa. My robíme našu prácu prostredníctvom mimovládnych organizácií, ale je tu aj nešťastné, agresívne slovo, e, bojové skupiny, skupiny, ktoré bojujú o pozornosť. Nikdy sa nám nepodarilo dostať do hry európsku vlajku, ktorá by symbolicky podporovala to, čo robia mimovládne organizácie. Lode, ktoré plávajú pod americkou vlajkou, napríklad sú nemocnicami a možno aj jednotlivé členské štáty môžu robiť niečo podobné. Francúzska vláda, belgická vláda vyšľú lode pod svojou vlajkou. 40 tri krajín sa už zapojilo do tejto pomoci, ale my by sme skôr mali rozmýšľať o tom, v akej forme by sme mali odmietnúť tieto antagonistické skupiny, ktoré tam bojujú. Neviem, či sa to dá vôbec dobre preložiť toto slovo. Nejde o súperenie, kto najlepšie poskytne humanitárnu pomoc. Preklad by nemal byť násilný. Uh, Chcel som len spomenúť tieto niektoré záležitosti a nadviazať na komisára. Pani predsednička, nesmieme odvracať oči, keď vidíme tieto veci ani, ani na obrazovkách, ani v našej práci. Títo ľudia žijú síce v dobrom počasí, ale v obrovsky odlišných podmienkach od minulosti. Musíme dostať pomoc týmto ľuďom do nášho programu. Ďakujem. Slovo má pán Deva. Ďakujem pekne. Ja chcem zavolať komisárovi a mimovládke k tomu, že skutočne môžu vykázať príkladnú činnosť vo vzťahu k Haiti. Myslím si, že by sme mali byť hrdí na to, že sme sa zúčastnili na koordinácii pomoci po tejto hroznej tra- tragédii. Rád by som v krátkosti, keďže som už zhruba 10 rokov v tomto výbore a za toto obdobie. Zaznamenali tsunami, e, zemetrasenia v rôznych krajinách, záplavy v Mozambiku, hurikán v Barme a v ďalších e, krajinách na svete. A za každým, keď dôjde k takejto katastrofe, ako nedávno na Haiti, Zdá sa, že z, opäť sa snažíme vynaliezať e, to úplne základné, vynaliezať koleso a zrazu sme prekvapení, že e, celá infraštruktúra tej, ktoré krajiny sa rozpadla a zrazu nás to prekvapuje. Ľudia stratili úplne najzákladnejšie. Isté, že to sa stáva. Je predsa bežné, že ľudia potrebujú čistú vodu, potrebujú zariadenia na čistenie vody, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potraviny, lieky, žeriavy na dvíhanie sutín, helikoptéry potrebujú rýchle formy núdzových prístrežkov, lekárov, sestričky, koordinátorov a mechanizmy na poskytnutie pomoci, na dodávanie pomoci. Toto všetko je dosť ľahko predpokladateľné. Za posledných 15 rokov e, e, už analizujem reakcie na katastrofy a 80 týchto katastrof e, sa udeje zhruba 150 kilometrov od mora, napríklad v Barme. Ehm, sú tam lietadlá a helikoptery, ktoré by dokázali preniesť vodu k ľuďom, ktorí potrebujú. Ja chcem povedať vlastne, že by sme sa mali zamyslieť, mali by sme požiadať a poveriť členský štát, aby vymedzili lietadlo, helikoptéru, ktoré má k dispozícii a ktoré nie je využité, aby eh, v prípade záplav v Mozambiku som napríklad oslovil predsedu vlády a požiadal som ho, aby vyčlenil vojenskú loď na takéto účely. Mohli by sme vyslať tieto helikoptéry, mohli by sme využiť aj čističky odpadových vôd, mohli by sme využiť takéto dočasné operačné sály, ďalej ťažkú techniku na dvíhanie sutín a iné formy pomoci. Mohli by sme poskytnúť vytvorenie už predpripravených jednotiek na akutnú pomoc. Už som to videl v prípade tsunami. Celé mesiace nám trvalo, kým sme sa rozhýbali, pretože sme museli využívať miestne letisko. Isté, že letisko nefunguje. Samozrejme, že nefunguje. Samozrejme, že došlo k zničeniu infraštruktúry a ciest. Ale ak budeme mať mobilnú jednotku, ktorá bude eh, pozostávať lietadla a helikoptér, budeme schopní poskytnúť okamžite pomoc. Musíme požiadať členské štáty, aby rozmiestnili niekoľko zo svojich lietadiel do niektorých častí sveta. V prípade núdze, by, by bolo možné využiť. Ďakujem. myslím si, že by sme mali obmedziť e, rečnícky čas na dve minúty. Pán Guerrero, Salom, nech sa páči, máte slovo. Chcel by som sa pripojiť k blahoželeniam mimovládnych organizácií, ako aj komisárovi za jeho prácu v Hady, ako takisto vyjadriť sústrať tisíckam a tisíckam haitských občanov, ktoré stratili život v tejto katastrofe. Niť jeden z troch prvkov, o ktorých hovoril komisár, ktorý sa týka vytvorenia štátu, ktorý by fungoval administratívy, ktorá by pracovala na Haiti. Haiti je krajina, ktorá je obzvlášť význačnou. Bola to krajina ešte aj pred týmto zemetrasením, ktorá bola mimoriadne chudobná v oblasti, v ktorej sa nachádza. Bolo to neúspešný štát a naviac to bola, bol štát so o, e, zlými vzťahmi so všetkými krajinami, ktoré sa nachádzajú v jeho o, e, okolí bol to neúspešný alebo nefungujúci štát a preto veľa ľudí hovorí teraz, ešte aj samotní hajťania, že netreba obnoviť Haiti, ale treba vytvoriť Haiti. A na to, aby ste vytvorili Haiti, tým sa vyrieši problém humanitárnej situácie, a ako aj prechodu k, myslím si, že plán rozvoja v tomto pláne rozvoja Európska únia musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu vo vytváraní haitského štátu, vo vytváraní správneho riadenia, vo vytváraní inštitúcií, tým, že vybaví nové Haiti sociálnou a politickou štruktúrou, ktorá v minulosti bola završená neúspechom na báze mnohých problémov, ktoré táto krajina mala ešte pred zemetrasením. Pán Gerens, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Tri body. Domnievam sa najprv, že nepotrebujeme túto hodnotiacu správu ohľadom situácie a o pridanej hodnote, ktorá by mohla poskytnúť Európska únia. Po druhé, je potrebné privilegovať dlhodobé prostriedky, pretože o 10 dní už nikto nebude hovoriť o Haiti. Stratí sa to z televíznych novín a preto práve vtedy tam treba byť, keď sa bude pristupovať k obnove a k vytváraniu, k rekonštrukcii, čo treba zosúľadiť s dlhodobými e, rozvojovými cieľami. A potom, pokiaľ ide o anuláciu e, dlhov, ja som není za to, pretože nie som prívržencom ani pôžičiek na rozvoj. Buď nie sú schopní to pre platiť a treba im teda poskytnúť dary, Avšak, ak im e, tieto dary budú poskytnuté, je treba medzi sebou diskutovať, medzi nami diskutovať o zaobchádzaní e, v tejto oblasti. Myslím, že by sme nemali ani viesť k zodpovednosti eh, tých, ktorí poskytovali pôžičky a netreba momentálne nútiť teda hladných ťanov, aby toto, tieto pôžičky preplatili. Ďalší bod, myslím, že je najvyšší čas, aby sme implementovali operatívny európsky systém vo forme EU FAST, eh, ktorej by mal byť exkluzívne civilný a humanitárny charakter a stály charakter. Je treba ho zmobilizovať v každej chvíli. Mali by sme eh, naozaj reagovať pod vlajkou EÚ, dodržiavať medzinárodné právo v zabezpečiť spoluprácu s tretimi krajinami, spolupracovať aj so systémom SN a teda dobrovoľne aj rešpektovať vôľu našich členských štátov v čo najkrajšej dobe by sme mali e, vytvoriť zoznam schopností, ktoré, alebo možností, ktoré môžeme poskytnúť, všetko, čo je potrebné zabezpečiť a byť e, stále im po ruke. Myslím, že je dôležité zabezpečiť tento systém. Tento systém by mal mať e, civilný charakter, čo neznamená, že môžeme časť kapacít pokryť aj kapacitami z vojenskej oblasti, ktoré by mohli byť využité. Avšak e, využiť treba zariadenie, ktoré patrí e, vojsku na nevojenské e, ciele. Toto všetko je v rámci humanitárnej ochrany a je treba poskytnúť aj priestor humanitárnym organizáciám a zabezpečiť v súlade s nimi našu účasť. Pani Ludford, máte slovo na dve minúty. Uh, Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že sa hlásim o slovo, hoci nepatrím do tohto výboru, ale chcela som si vypočuť pána komisára a zaoberám sa týmito témami. Aj predrečníci spomínali témy, ktoré ma zaujímajú, najmä potrebu ja sa chcem spýtať komisára, ako vidí prevádzkový tím EU, či sa bude volať EU Fast alebo Europaid alebo akokoľvek, ktoré už nejaký čas fungujú. Súhlasím s komisárom, že to nie je len o zviditeľňovaní sa Európy, hoci to by bolo tiež dobre. Je to o prevádzkovej efektívnosti. Myslím si, že znel pozitívne a to ma trošku znepokojilo, pretože pán komisár de Gucht eh, naozaj znel pozitívne a to trošku je v nesúlade so správami z médií. Všimla som si, že jeho tvar bola nečitateľná, keď povedal, že bude veľmi ťažké skoordinovať členské štáty. Podľa mňa to je naozaj veľmi ťažké. Ale mohli by ste nám, pán komisár, naznačiť, či sme do istej formy, do istej miery úspešní s Europaid a s inými formami, ktoré sme už navrhli a ktoré fungujú, alebo máme nejaké lepšie vyhliadky pod Lisabonskou zmluvou, kedy máme väčšie kapacity k dispozícii. Nie som si istá, či to takto vidíte. Myslíte si, že teraz je lepšie prostredie na to, aby sme lepšie postavili a skoordinovali pomoc a môžeme lepšie identifikovať, ktorá krajina urobí čo? Možno by sme to mohli brať ako isté cvičenie a mimovládne organizácie budú iba čiastočne súčasťou obrazu. Dôraz je na nákup potravín lokálne, aby sa poľnohospodárstvo znova rozbehlo. To je tiež veľmi dôležitý bod. Teraz pani z Argentíny. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička, pán de Gucht. Všetci sme videli, eh, ako prebiehala tá tragédia na vlastné oči. Dúfam, že Európa bude prítomná v procese znovu vybudovania krajiny. E, máme na starosti najmä situáciu žien a detí, pretože tie sú vystavené násiliu. E, sexuálne násilie už e, teraz je veľmi alarmujúce v tejto krajine. Dá sa predpokladať, že v dôsledku zemetrasenia sa násilie na ženách ešte zhorší môže dôjsť k tomu, že ženy budú nutené e, k prostitúcii, aby mohli nakrmiť seba a svoje deti. Okrem toho aj domáce násilie sa vždy zhoršuje v prípade takýchto katastrof. E, rada by som sa opýtala, e, čo presne komisia teraz robí v čase po zemetrasení a potom neskôr, či budú venovať pozornosť ženám a dievčatám najmä, keďže budú mať dôležitú úlohu v procese znovu vybudovania krajiny. ženy e, zažívajú mimoriadne problémy, napríklad e, v súvislosti s antikoncepciou a inými problémami. Pani Strifler, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som chcela uh, poďakovať pánovi Deguchtovi za jeho cené informácie. Chcem teda vás predložiť návrh, aby koordinátori boli zúčastnenou stranou, stranou v tejto obnove. Jedna otázka. Európska komisia spustila nové rozhodnutie v humanitárnej pomoci zvýšiť humanitárnu pomoc na 160 miliónov eur. Chcem sa spýtať, aké priority sú v rámci týchto vašich rozhodnutí, či tieto rozhodnutie sa týka takisto aj iných miest, ktoré boli zasiadnuté zemetraseniami a kde obyvateľstvo muselo byť eh, presunuté. Ďalšia otázka. Európsky parlament v jednom uznesení z roku 2007 požiadalo o vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by eh, špecificky v rámci rady sa venovala implementácii spoločným metodám, ktoré by boli eh, zamerané na rýchlu a koordinovanú činnosť, ktorá by umožnila európskej eh, komunite, aby eh, prehlbila eh, svoju stratégiu v politiky v humanitárnej oblasti potravinovej pomoci bola vytvorená 1. januára 2009 takáto skupina, aká je úloha Koafa, akú úlohu Koafa uh, zohrávala v uh, prvých dňoch po uh, zametrasení na Haiti. Mr. Náš e, posledný rečník, pán Stas. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som eh, rada, rád poďakoval Karlovi Guchtovi za eh, veľmi jasné a štrukturované stanovisko a prezentáciu a tiež za tú správu, ktorú sme dostali od mimo vládky. Mám dve otázky. Jednu už načrtol pán Görens, pán Mičel a ďalší. Tá viditeľnosť úsilia zo strany Európskej únie. Bude to teraz zlepšené, budeme viditeľnejší a zjednotenejší a priamo v teréne. Ďalej e, z, zo sféry mimovládnych organizácií hovorili sme o obchode, o dohodách e, o hospodárskom partnerstve. Tie nie vždy sú e, prospešné pre ľudí, e, ktorí žijú v tejto krajine. Myslím si, že teraz je čas na to, aby sme napravili niektoré nesprávne rozhodnutia z minulosti. Myslíte si to tiež? Dám ešte tu žiadosť o slovo zo strany pani Sangi. Grazie, Ďakujem pekne. Mm, pani predsednítka, chcela by som e, pripomenúť e, tú skutočnosť, že okrem toho, že toto zemetrasenie zasiahlo všetky a všetci sme pripravení na to, aby sme niečo vykonali, takisto aj Taliansko bola jedna z prvou krajín, ktorá e, otvorila vojenskú ne nemocnicu, ak zabezpečila tiež lieky, ako aj lekárske týmy. Chcela by som, pani predsednička, spomenúť jednu vec, ktorá ma Eh, sa ma dotkla tak ako babky, ako matky. Eh, v televízii sme si videli eh, deti, ktoré zmizli a ktoré sú obeťami dokonca aj využitia, ktoré sa stali otrokmi, pretože sme počuli hrozné veci a prečo o týchto detí sa už viacej nehovorí, čo sa s nimi stalo, pretože toto je naozaj hrozný problém, ktorý musí pohnúť všetkým, pretože ide o desiatky detí, ktoré sa úplne stratili Eh, chcela by som povedať aj oveľa viacej, ale eh, nemáme dostatok času, ale chcela som len predložiť eh, alebo pritiahnuť vašu pozornosť práve na otázku detí, ktoré sú v takejto situácii. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, vy máte slovo, aby ste odpovedali na otázky približne počas 5 minút. I could always try. Uh... Môžem sa pokúsiť, iste že, pani predsednička. Pán Mitchell uviedol, že 70 eh, mesta Port-au-Prince je zničených. Eh, to nie je pravda. Ja by som povedal, že zhruba 20 tohto mesta je zničených. Okrem toho sú tu ešte mesta ako napríklad Leogan alebo Jacmel, eh, kde boli tiež veľké škody ešte väčšie ako v Port-au-Prince. Ehm, isté, že Port-au-Prince je veľmi veľké mesto a ako som už vysvetlil v úvode, sú niektoré štvrte, ktoré sú úplne zničené a sú aj iné štvrte um, iba o niekoľko sto metrov ďalej, kde by ste ani neuverili, že prebehlo zemetrasenie. Okrem toho je zaražujúce, že cesty boli v podstate nepoškodené, sú v rovnakom stave, ako boli pred zemetrasením, čo je tiež e, skutočne pozoruhodné. Ja nie som žiadny odborník, ale myslím si, že tvrdenie, že 70% mesta Portobras bolo zničených, to nie je pravdivé. A myslím, že to je aj dobre. čo hovorí pán Mičoli, ja som dostal túto informáciu od mimovládnej organizácie. E, tam sa uvádza, že 70% budov bolo zničených. Nie je to pravda, ja som to videl. Ehm, prešli sme mesto viacerými smermi, tiež sme si ho pozreli z perspektívy, z helikoptéry. Skutočne to nie je pravda. ja by som povedala zhruba 20 až 25 možno mesta bolo zničených, aj keď to je veľa, isté, že nikto celkom presne nevie, koľko ľudí v tom meste žilo, e, niekoľko miliónov. Išlo som tam vlastne preto, aby som vám možno potom mohol povedať, čo presne som videl. Mm, ďalej, pokiaľ ide o požičky, e, všetky e, peniaze sú k dispozícii haitskej vláde a mimovládnym organizáciám. A tiež v rámci OSN sú to dary, nie sú to požičky nemá význam e, poskytovať požičky Haiti, to je úplne vylúčené. E, mnoho otázok tu odznelo, ktoré sa týkali viditeľnosti Európskej únie a nejakého spoločného programu pomoci. Je dôležité, aby v novej komisii humanitárna pomoc a civilná obrana boli spojené v jednom portfóliu jedného komisára. Myslím, že to by bolo dôležité. Nezabudajme na to, že civilná obrana je do veľkej miery v kompetencii členských štátov, nie EÚ, ale ten taký koordinačný mechanizmus, ktorý sa snažíme zavádzať, tzv. mechanizmus eh, MIC, by mal spadať do portfólia humanitárnej pomoci. To si myslím, že už je veľký krok vpred. Po druhé, v Lisabonskej zmluve je e, o mnoho väčšia jasnosť o vzťahu komisie a členských štátov. Môžeme stávať na týchto základoch, môžeme predložiť nejaký konkrétny návrh. Po tretie, v Lisabonskej zmluve sa uvádza tiež aj doložka o sol- solidarite. A v predchádzajúcich zmluvách sa neuvádzala takáto doložka. Takáto katastrofa skôr alebo neskôr by sa mohla stať aj v samotnej Európskej únii. To nikto nevie. A musíme teda sa snažiť v tomto smere. Je to napokon zakotvené aj v zmluve. A to, čo máme k dispozícii teraz, e, je humanitárna pomoc, e, huma- mechanizmus ECO. Myslím, že ten funguje dobre v rámci komisie. Okrem toho je tu nástroj MIC, je to v rámci portfólia pána Dimasa. E, doposiaľ sa zdá, že to fungovalo um, dobre, dostatočne rýchlo. Tento mechanizmus sa zaklada na tom, že využívame kapacity z členských štátov e, a tento mechanizmus iba koordinuje tieto kapacity. Doposiaľ fungoval dobre. Využili sme aj nástroj na vytvorenie koordinačného mechanizmu EUCO, ktorý je namierený na zhromažďovanie vojenských e, zdrojov z členských štátov. E, e, Isté, že to neznamená, že ide o vojenskú operáciu v takomto prípade. Aj to tu napokon odznelo. Niektoré kapacity, armádne kapacity sú vítané a užitočné v takýchto situáciách prírodných katastrof. Teda doposiaľ tieto mechanizmy fungovali tak, ako by aj mali a o mnoho lepšie ako v reakcii na tsunami tiež snažili sme sa poučiť z chyb z minulosti, aj na rade sa o tom rokovalo, aj na komisii. Myslím si, že môžeme povedať, že to fungovalo ako malo. Isté, že je tam možnosť zlepšovať. Mali by sme e, diskutovať aj s mojim následníkom, ako sa má postupovať e, v tejto veci, pretože viditeľnosť isté, že je dôležitá, ale Dôležité je aj byť schopný fungovať a myslím si, že tieto dva aspekty by bolo potrebné skombinovať. E, aby som sa vrátil k tomu, čo povedal pán Deva, e, keby sme mali e, takúto lietadlovú loď, isté, že ale čo urobíte, keď zemetrasenie udrie práve tam, kde je táto loď? Nikto nevie, čo sa môže stať. A napokon, keď zemetrasenie dojde úplne na opačnej strane sveta, ako je táto loď, predsa by trvalo niekoľko týždňov, kým by tam došla, sa doplavila. Možno by ste mohli predložiť nejaké konkrétne návrhy na financovanie takéhoto programu, ktorý navrhujete. Nie je to jednoduché. Poviem vám, že jednoduché to nie je. Myslím si, že mechanizmus, ktorý by dokázal zmobilizovať kapacity, ktoré sú potrebné v riešení katastrof, by bol obrovským krokom vpred. Môžeme sa snažiť, komisia môže predložiť návrh. Myslím si, že prostredie na takýto návrh je teraz veľmi vhodné. Nemali by sme čakať pridlho. Napríklad eh, dnes eh, na rade bol predložený návrh, ktorý sa týka skupiny dobrovoľníkov. Isté. Aj my sme ochotní predkladať návrhy v podobnom zmysle. Ale predstava, že dokážeme napraviť katastrofu, ako bola napríklad potopránce, iba e, dobrovoľníkmi, to je nereálne. Môže to byť užitočné v iných prípadoch, ale v takomto prípade, v prípade takejto katastrofy, na to potrebujeme odborníkov, ktorí sú vyškolení. Je skutočne prekvapivé a zaražajúce, ako rýchlo dokážu E, sa zorganizovať priamo v teréne, pretože sú na to zvyknutí, sú e, skúsení, sú zohratí, už pracovali v veľmi ťažkých e, podmienkách, sú ochotní a schopní pracovať vo dne v noci. Teda je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli postupovať, aby sme dosahli lepšie výsledky ako doposiaľ, ale netvrďme, že doterajšie výsledky sú zlé. Myslím si, že humanitárna operácia v Haiti funguje tak, ako by mala. Isté, že všetko sa dá ešte zlepšiť, ale operácia funguje. Viditeľnosť Európskej únie to už je druhá vec. Je to otázka politickej vôle. Ak všetci zastupcovia členských štátov, ktorí pricestujú do Haiti, budú um, mať na sebe uniformu EÚ, tak by Európska únia bola viditeľná. Ale k tomu sme ochotní sa prihlásiť iba medzi nami. Všetci sú ochotní ak by všetci boli ochotní e, konať pod vlajkou Európskej únie, e, tak by to bolo vhodné. Mohli by si pritom ponechať aj svoju vlastnú vlajku. Iste e, teraz pomáhajú so svojimi vlastnými vlajkami. Aj to je užitočné, je to veľmi užitočné. Ale nepomáha to viditeľnosti, teda je to v podstate otázka politickej vôle. Nie je to preto, že ak by sme mali e, nejaký spoločný európsky nástroj pomoci, že by sme odrazu boli o mnoho viditeľnejší. Nie, tak toto nie je. Um, vybudovanie, rekonštrukcia. Uh, myslím si, že o tomto by sme mali rokovať. Uh, ide tu o výstavbu, o rekonštrukciu. Ale vybudovať štát, inštitúcie. To sa podarí o mnoho jednoduchšie na papieri ako v praxi. Podarí sa to iba, ak v praxi funguje občianská spoločnosť, e, politické štruktúry, e, ktorí sú schopní spolupracovať. Ak nemáte k dispozícii podporu od miestnych ľudí, tak je to skutočne veľmi ťažké niečo také uskutočniť. A preto sme predložili tento návrh, aby sme znovu nastolili štát, haitský štát, celý štátny systém, tak aby štát dokázal fungovať, aby mohli rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti, ale nie je to jednoduché. To viete rovnako dobre ako ja. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. E, zajtra vám zašlem písomnú správu o svojej ceste. Je pripravená. E, zajtra ráno zašleme sekretára túto správu a potom ju môžete rozdeliť aj svojim členom výboru, pani Žoli. E, pani Ludford sa pýtala na nákup miestnych potravín. Myslíte, že na to sa chceme sústredovať, ale to nie je jednoduché. Je potrebné, aby takéto potraviny boli k dispozícii Ehm, ak si niekto myslí, že keď ich budeme nakupovať eh, lokálne, tak ich budeme kupovať zo Spojených štátov, tak to nie. Radšej ich dovezieme eh, z našich zdrojov eh, kupovať sušené mlieko zo Spojených štátov. Isté, je to bližšie, ale my máme predsa aj svoje vlastné zdroje, ktoré sú k dispozícii, teda vnímame to skôr prakticky. Áno, venujeme zvýšenú pozornosť ochrane žien a dievčat. Sme v kontakte s UNICEFom, ktorý, ako viete, má mandát na ochranu žien a dievčat. Okrem toho zhromažďujeme informácie o deťoch, ktoré, ktoré sa stali sirotami a tiež zhromažďujeme informácie o obchodovaní s deťmi Snažíme sa poznámiť sa so situáciou, aká v skutočnosti je. Sme ochotní podporiť kroky členských štátov a UNICEFu v akékoľvek forme. Ďalšie mesta, áno, pracujeme v ďalších mestách, ako napríklad Leogana a Jack Melk, ktoré boli najviac zasiahnuté, ale sú to menšie mesta. V Leone žije zhruba 150 tisíc ľudí, však mala zhruba 70-80 tisíc ľudí a tam, tam eh, sú škody o mnoho väčšie ako v Porto Pranza, ale ten rozsah je menší, pretože tie mesta sú o mnoho menšie. Ale aj tam máme správy o tom, že humanitárna pomoc eh, sa začína pomaličky organizovať eh, Ďakujem aj za otázku, ktorá sa týka zástupcov e, Európskej únie. Isté, že politika bude dôležitá v rekonštrukcii. Naposledy pri vypočutí som hovoril o tom, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by sa otázky rozvoja štruktúralne mohli lepšie pokryť, e, mohli by sa zapojiť napríklad do problematiky dohod o hospodárskom partnerstve. Myslím si, že je to relevantné najmä s regiónmi, ako je napríklad e, Karibik, e, podobne aj s Dominikánskou republikou na jednej strane a z Haiti na druhej strane. Je to totiž jeden jediný ostrov, na ktorom ležia tieto dve krajiny. Myslím si, že je potrebné to vnímať takto holisticky. Pani predsednička, dúfam, že som sa vyjadril ako väčšine otázok, ktoré tu odzneli. Ďakujem. Teraz odovzdám slovo pani Šaumán, aby mohla odpovedať otázky, ktoré sa jej týkala. Um, ehm, de... Myslím, že ide hlavne o dve otázky. Na jednej strane, keď sme hovorili o, o nákupe potravín na miestnej úrovni, to nie je ani tak otázka len nákupu no, potravy, ako skôr poskytnutia možnosti miestnym producentom, čiže hajckým poľnohospodárom poskytnúť alebo nájsť miestne produkty, ako aj zabezpečiť si takto svoj príjem, čiže posilniť to miestne poľnohospodárstvo, miestnu produkciu a tak posilniť eh, ekonomickú situáciu hlavne malých e, rolníkov, ktorí sa nachádzajú vo vnútrozemí krajiny a ktorí z veľkej časti opustili poľnohospodárstvo, pretože čelili napríklad e, dovozu ríže z Miami alebo od iných e, častí sveta, ktorá bola, vychádzala lacnejšie ako miestna produkcia hajckého obyvateľstva. To je vývoj, ktorý sme mohli konštatovať za posledných 15 rokov, že miestna produkcia bola značne znížená kvôli konkurencii dovozu zvonku. Možno stručná odpoveď ohľadom situácie žien a to, čo, čím sú ovplyvňované ženy v tomto obzduši násilie v Haiti, ktoré tu vládne. Máme informácie. Tiež eh, pokiaľ ide o, o násilí posledných niektoré médiá nafúkli niektoré obrázky určite eh, sa dostali do všetkých krajín sveta. Vieme, že jedno z, z sektorov alebo z hnutí, ktoré fungujú dobre v Haiti, je práve organizácia žien a tiež viem, ktorá vždy dobre fungovala nielen na úrovni násilia, čo sa týka žien, ale rôzne ministerstva boli informatívne a preventívne kampane v oblasti ajcu. Žiaľ Bohu, sme sa dozvedeli, že tri z veľmi dôležitých žien feministického hnutia zahynuli v tejto dráme. Ďalej, pokiaľ ide o pomoc, a nemyslím tiež len na humanitárnu pomoc, ako ale aj na zabezpečenie pomoci v budúcnosti, chceli by sme predložiť návrh alebo zdôrazniť návrh, ktorý bol eh, predložený pánom Deguchtom v niekoľkých bodoch, ktoré boli predložené, kde sa nám zdá byť ešte si zabezpečiť koordináciu medzi Európskou inou a členskými štátmi od začiatku. Aby každý e, nevyslal len tak svoje jednotky na e, miesto, ale aby bol dopredu vypracovaný systém, ktorý by koordinoval tiež zasielanie pomoci aby každý sa tu špecializoval na svoj sektor, aby sa nezachraňovala len tak od buka do buka. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým, obidvom vám za to, že ste nám sa informovali teraz v reálnej, reálnom čase. Takže na budúcom zasadnutí sa stretneme v Bruseli v stredu 3. februára podľa čas vypočutia eh, dezignovej komisárky pani Georgievy o pol jednej a bude to trvať od pol jednej do pol štvrtej. Štvrtok 14. februára od 9. do 12.30 a v pondelok 22. februára od 15. do 18.30 budú ďalšie zasadnutia, takže týmto pádom ukončujem naše dnešné zasadnutie.